Dear colleagues, uh, good afternoon. And we'll be... Vážení kolegovia, dobré odpoludne. Začneme bodom číslo 10, výmena názorov s prefektom Mariom Markónim z talianského ministerstva vnútra. Ďalej budú tu Jean-Christophe Filori, z vedúci útvoru pre Magreb z DG NIR z Európskej komisie a z SVČ Viktor Piket a predsedníctvo eh, Európskej rady zastupuje pán Helteman z Estonska. Vyzvali sme komisiu ešte v septembri, aj SVČ, aby sa vyjadrili k otázkam financovania aktivít eh, v Líbii. Veľmi rád tu vítam medzi nami pána Markoneho. A ako sme povedali, je predstaviteľom e, talianského ministerstva vnútra a dnes budeme venovať pozornosť pre všetkým hotspotom a otázkam Líbie a po ňom aj ďalší kolegovia, ktorých som spomínal, sa k téme vyjadria. Toto je naozaj veľmi dôležitá téma, takže by som poprosil rečníkov, aby boli pomerne struční, pretože predpokladáme potom pomerne intenzívnu neformálnu diskusiu. Takže z Talianského ministerstva vnútra. Pán Markóny je medzi nami. Ďakujem, pán Markóny, že ste prišli, že ste neváhali aj pri tejto príležitosti medzi nás prísť. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie a aj za príležitosť, ktorú mi dávate aby som mohol vysvetliť talianský prístup k tejto téme. A to je veľmi významná téma pre nás. Vzťahy s Afrikou a predovšetkým vzťahy s Libiou sú nám veľmi blízke a ležia nám na srdci. Sme si vedomí toho a nakoniec naše povedomie sa aj posilnilo vďaka tomu, čo v danej téme vykonáva aj komisia. A nakoniec sa to prejavilo aj na stretnutie hrady, že členské štáty prispievajú, ale naozaj vzťah s Afrikou je veľmi dôležitý aj sa to prejavilo nakoniec v júli na stretnutí v Taline eh, pri stretnutí predstaviteľov zahraničných služieb a bude jasne treba stanoviť, aké kroky budeme musieť podniknúť. Taliansko, Francúzsko, Holandsko e, sa stretlo teda na úrovni ministrov zahraničných vecí a mali sme v Ríme ešte v marci konferenciu, kde sa e, vytvorila tzv. kontaktná skupina, ktorá zahrania európske a africké štáty, ktoré majú záujem riešiť tému migrácie. Čiže tak sa to aj Tuniska, Libie, tí sú tiež zastúpení. A došlo k dohode a potom v Tunisku prebehla druhá konferencia priamo v meste Tunis a ďalej v Berne sa plánuje, e, teda tam bolo ďalšie 13. novembra aj Čad, Libia, aj Niger, Niger teda, sa zúčastnili a vytvorili sme s nimi čosi ako vládnu radu a pracuje sa ešte ďalej. Pripravujeme decembrové stretnutie a mm, určite budeme ďalej spolupracovať e, v boji proti trestnej činnosti, ktorá sa zameriava na pašovanie migrantov. Čiže máme stratégiu ktorú podporuje aj Európska komisia. Hlavne ide o boj proti obchodovaniu s migrantmi, po druhé ide o ochranu ľudských životov a toto sa týka aj záchranných a vyhľadávacích operácií na, moc, na mori a ide aj o zlepšovanie podmienok príjmania pre migrantov z Líbia aj iných afrických krajín. A po tretie, tretia oblasť sa týka podpory miestnych spoločenstiev v tých krajinách, odkiaľ tí migranti prichádzajú. Osobitne sa zameriavame teraz na Líbiu a ich ochranu e, námornej hranice v tejto krajine. A myslím, že sa nám darí dosahovať aj pozitívne výsledky. Snažíme sa e, obmedziť teda možnosti tých e, pašerákov, obchodníkov s ľuďmi. A nakoniec sme zaznamenali pokles o približne 30 pokiaľ je o počty osôb, ktoré touto trasou sa dostávali do Európy. Takže prvá fáza 2017 až 2020, v tejto sa predpokladajú štyri kľúčové aktivity. Poprvé, vytvorenie operačných centier, kde budeme mať aj národné koordinačné centra, ktoré budú zahrňať rôzne zložky a sily. Ďalej tam budú záchranné a vyhľadávacie akcie na mori tam sa tiež bude vyžadovať koordinácia medzi flotirami, teda libijskou pobrežnou strážou a talianskou pobrežnou strážou a samozrejme budeme poskytovať Libii pomoc aj v snahe vylepšiť e, úroveň ich vyhľadávacích a záchranných akcií. A ďalej, pokiaľ ide o podporu, no, tak budeme vylepšovať aj monitorovanie. Monitorovacie kapacity naše, ale aj ich kapacity. V tomto e, smysle budeme e, uplatňovať pilotný projekt. Toto by malo napomôcť e, hra aj pohraničnej stráži. Ďalej, roky 2021 až 2023 sa budú venovať hlavne technologickej stránke vývoja a roz, zdokonalovania. Tam plánujeme investovať okolo 285 miliónov eur a niečo príde z, z Verejnického fondu, ale teda hlavne z Talianska, a z fondov ministerstva vnútra talianského. Keď sa pozrieme na širší charakter spolupra- dohody o spolupráce, spolupráci pardon, medzi Talianskom a Líbiou, tak ide aj o zabezpečenie toho, že 6 plavidiel libyských eh, pohraničných, teda pohraničnej námornej stráže bude zapojených do týchto aktivít a upl- eh, plánujú sa tri ďalšie plavidla do tohto zaangažovať. Okrem toho pripravujeme školenia a výcvikové aktivity v našich strediskách, aby eh, sa aj Libíci naučili využívať vyspelejšiu techniku predovšetkým pri zabezpečovaní koordinácie s ostatnými operátormi na mori. A jeden takýto kurz práve aj teraz prebieha. Ďalej, chcem povedať, že sme sa snažili zabezpečiť aj to, aby e, v tretich krajinách občania, e, vôbec spoločnosť podporovali takéto aktivity Hlavne je dôležité e, pracovať v oblastiach, kde existujú tie e, migračné trasy, ako pripravovať hlavne potravinové balíky, lieky. A to sa týka daných konkrétnych krajín. Čiže musíme byť v kontakte aj s miestnymi starostami jednotlivých lokalít v Líbii. A touto cestou miestne spoločenstva e, dostávajú priestor zúčastniť sa na projektoch zameraných na tieto aktivity a potrebujeme garantovať, aby tieto projekty boli úspešné. Zatiaľ máme 20 takýchto miestnych orgánov, ktoré nám zaslali príslušné dokumenty a sú to projekty, ktoré sa týkajú infraštruktúry a bezpečnosti predovšetkým, ale taktiež projekty, ktoré sú zamerané na vytvorenie alternatívy ekonomike, ktorá v podstate e, vychádza alebo stojí na tom na nezákonnom obchodovaní s ľuďmi. Takže snažíme sa posilňovať miestne spoločenstva aj z hľadiska zdravotnej starostlivosti, údržby ciest a tak ďalej a tak ďalej. Tieto projekty sú tiež významným príspevkom ku stabilizácii krajiny a taktiež posilňujú inštitúcie a sú zamerané na zabránenie alebo zbrdenie migrácie smerom do Európy. E, záujem je samozrejme existuje aj cestou Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ale aj UNHCR. Samozrejme, náš hlavný zámer je tak bojovať proti obchodníkom s ľuďmi, ale samozrejme podporovať Libiu aj v iných oblastiach. Vieme, že Libia bola mnoho rokov už vlastne veľmi ústredným miestom alebo určitou významnou trasou, kadiaľ prúdili a prúdia migranti. A preto je potrebné pracovať aj na báze dohody a vyjasniť aj podmienky navracania migrantov. Čiže 15. septembra bolo dohodnuté na celom rade cieľov, aby sa zabezpečilo, že predstaviteľia UNHCR a IOM budú taktiež prítomní. UNHCR navštívili, predstaviteľe UNHCR, UNHCR navštívili 29 takýchto centier v Líbii a tam zistil, že asi tisíc ľudí sa nachádza vo veľmi zraniteľnej situácii a zaslúžia si medzinárodnú ochranu a premiestne do tretej krajiny. A čiže sa e, musí vytvoriť humanitárny koridor pre ženy, deti a starších ľudí. A okrem toho je tu asi 9 tisíc ľudí, ktorí dostali pomoc pri repatri- repatriácii do vlastnej krajiny. Ako Taliansko koordinuje tento plán pomoci e, s so starostami príslušných libijských lokalít a využívajú sa aj aktivity mimovládnych organizácií v rámci tohoto procesu. Takže Talianské ministerstvo vnútra spolu aj s, Euró- s európskymi orgánmi a s štátmi Strednej Afriky podpísali, podpísalo dohodu a v tomto zmysle Európa prevzala na seba, teda aj Európa, aj Taliansko prevzali na seba finančné záväzky. A samozrejme veľmi dôležitá je aj úloha mediácie vo vzťahu k libyským orgánom. Čiže UNHCR a IOM sa zapájajú aj do programu ochrany v Severnej Afrike a to je viacročný program, ktorý naštartovala komisia a je zameraný na to, aby viacero afrických krajín vrátane Líbie je vlastne aby tieto krajiny dostávali pomoc od konzorcia 15 európskych krajín. V tej pôvodnej alebo počiatočnej fáze Vysoký komisár pre utečencov organizoval e, vzdelávacie kurzy pre 125 úradníkov v Líbii, ktorí budú zameraní na boj proti nezákonnej migrácii, ale týkalo sa to aj otázok azylu, medzinárodnej ochrany, predovšetkým so zameraním na zraniteľných ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Libijská vláda v Tripolise vytvorila určité normy, napríklad aj pre záchranné akcie na mori a tak ďalej. ...283 žien a detí, ktoré majú právo na medzinárodnú ochranu. Tieto osoby boli vlastne uvoľnené z tých E, zachytných centier a toto je tiež výsledok monitorovacích návštev v takýchto strediskách. A bude mať tento program aj druhú fázu a Úrad Vysokého komisára pre utečencov UNHCR sa bude zameriavať aj na migrantov, ktorí eh, majú byť premiestnení do tretich krajín. A tento program eh, sa týka dobrovoľnej repatriácie. Sú, tam sa hovorí zhruba o 700 osobách, ktoré budú presunuté do krajiny pôvodu. A to sa týka aj žien a detí. A 11. novembra eh, boli takéto osoby už presunuté do krajiny Niger. A E, potom sa predpokladá, že odtiaľ ešte pôjdu do krajín, ktoré budú ochotné ich prijať v rámci presídlenia. Čiže vytvára sa e, zo strany UNHCR, bolo teda vytvorené stredisko, ktoré má priestor na ubytovanie asi pre tisíc osôb. A ide o tých zraniteľných, zraniteľné osoby, ktoré si e, vyžadujú medzinárodnú ochranu a potrebujú ju. Takže vyvíja sa veľké úsilie preto, aby sa zabezpečila ochrana a UNHCR môže mať v ruka všetky možné mm, schválenia na to, aby teda mohla postupovať pozitívne v týchto aktivitách. A určite aj Európska únia môže vyvinúť určitý tlak na orgány OSN, teda aj na UNHCR, aby sa urýchlili tieto roky, aby sme boli odvážnejší pri našom konaní a profesor, teda pri, najvyš, vysoký komisár UNHCR, aby mohol teda konať razantnejšie. A preto je veľmi dôležité spolupracovať úzko aj s predstaviteľmi libýskej spoločnosti, so starostami a vedúcimi predstaviteľmi rôznych lokalít. Takže organizujú sa aj školenia, napríklad momentálne pre 70 predstaviteľov e, libijskej pobrežnej stráže. A predovšetkým sa e, monitorujú e, návštevy v niektorých tých lokalitách, kde dochádza k vystupovaniu splavidiel a tak ďalej. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Markóny. Chcel by som vám povedať aj nasledujúcim rečníkom, že je tu viacero e, poslancov, ktorí sa prihlásili o slovo do debaty, takže by som poprosil, keby ďalší rečníci mohli byť tiež struční, pretože naozaj z pléna príde dosť veľa otázok. Takže by som poprosil, keby ste sa sústredili na tie hlavné, kľúčové body, čo sa týka financovania. Takže pán Jean-Christophe Fiori, vedúci útvaru DG Nier na komisii. Nech sa páči, máte slovo. 10 minút, nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán predseda, dámy a páni, tiež dobrý deň. Chcem vám slúbiť, že nejaké detailné čísla tu preberať nebudeme, ale chcel by som e, vám dať taký prehľad, pokiaľ ide o to, aké snahy boli podniknuté, pokiaľ ide o náš orgán E, zo strany tohto fondu pre Afriku a najmä pokiaľ ide o Severnú Afriku, e, čo teda zahrňa aj Líbiu samozrejme. Momentálne máme v Líbii e, programy v hodnote 162 miliónov eur a z tejto sumy približne 3 štvrtiny sú určené na ochranu migrantov. A takisto aj na sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti. A jedna štvrtina je venovaná vzdelávaniu a rozvoju kapacít, pokiaľ ide o pobrežné zóny v Líbi, tak aby takým humanejším a profesionálnejším spôsobom sa pristupovalo k téme migrácie v krajine. Pokiaľ ide naše ochranné aktivity, e, týka sa to rôznych aktivít zo strany našich partnerov v teréne, čo je jednak Medzinárodná organizácia pre migráciu, vysoký predstaviteľ pre utečencov, takisto UNICEF, takisto e, program OSN pre rozvoj a takisto aj Nemecká agentúra pre rozvoj. Pokiaľ naše aktivity v oblasti ochrany, v prvom rade je tu podpora a pomoc migrantom e, v podobe zdravotnej starostlivosti, e, urgentnej psychosociálnej starostlivosti a tak ďalej. Takisto pomáhame aj na humanitárnej úrovni, pokiaľ ide o migrantov, ktorí sa nachádzajú v detenčných, detenčných e, centrách, pričom e, nepomáhame tomu systému detencií v Líbii, ale po, e, pomáhame tým ľuďom, ktorí sa bohužiaľ nachádzajú v týchto naozaj nie dobrých podmienkach v tejto krajine a práve preto sa najmä sústredíme na pomoc samotným ľuďom. Pokiaľ ide o túto akciu alebo aktivitu ochrany. Týka sa to aj e, humanitárnej repatriácie najviac zraniteľných migrantov e, do detenčných e, centier, ale aj mimo. Medzinárodná organizácia pre migráciu aj vďaka našej podpore mohla zabezpečiť dobrovoľný návrat viac ako 10 tisíc migrantov a cieľ 15 tisíc migrantov bude dosiahnutý do konca tohto kalendárneho roka. Je absolútne zjavné, že medzi naše priority budúci rok e, patrí aj táto aktivita a naďalej bude z tohto e, núdzového fondu hradená. Aktivity v prospech e, tých spoločností, ktoré sú tie hostovské, tak tam vo vzťahu k Líbii, e, vlastne táto celá migračná téma je pre nich náročná, e, aj z hľadiska finančného pre obce v krajine. A my, podobne ako kolega povedal, sa snažíme v prvom rade pomáhať týmto ľuďom socioekonomické e, príležitosti pre samotných Libičanov, pre najmä mladých občanov tejto krajiny, tak aby sa nezapájali do týchto nezákonných e, aktivít pri obchodovaní s ľuďmi alebo aby nevstupovali do tých e, vojenských milícií a takisto sa snažíme podporovať ich aj v oblasti zdravia, energetiky, vzdelávania a je to na prospech e, jednak Libitov samotných, ale aj migrantov. A táto aktivita bude predlžená aj prostredníctvom eh, inej aktivity, ktorá eh, by mala byť eh, masívna, pokiaľ budeme k tomu potrebné financie a ktorú budeme vykonávať spoločne s Talianskom. A to je podpora obcí a miest v Líbi, pokiaľ ide ich, o ich socioekonomický rozvoj. A takisto budeme pomáhať aj pobrežnej stráži v Líbi, aby fungovala profesionálnejšie, s tým, že chcel by som pripomenúť, že tá stredomorská trasa zo stredného stredomoria je v súčasnosti najviac smrteľná. Zomiera na nej najviac ľudí a od roku 2015 až 10 tisíc, alebo viac ako 10 tisíc osôb dokonca sa na mori utopilo. Pričom ale toto číslo sa výrazne znížilo napríklad v tomto roku a okrem toho samozrejme sú aj ďalšie umrtia, ktoré nemôžeme ani zrátať. Ľudia, ktorí zomierajú pri prechode púšťou. A preto z hľadiska humanitárneho, z hľadiska ochrany e, ľudí je dôležité poskytovať e, túto asistenciu, zabraňovať tomu, aby sa ľudia vydávali na túto cestu cez more, aby nastupovali do tých, e, povedzme, lodiek, ale v skutočnosti, ako dobre vieme, to sú oni to ani vlastne nie sú skutočné poriadne lode, sú to, sú to zariadenia, ktoré vôbec nie sú e, uspôsobené na to, aby sa na takúto cestu vydávali a naďalej budeme potrebo, e, podporovať e, tieto aktivity aj v roku 2018 v rámci druhej fázy, ktorá e, bude obsahovať aj vytvorenie operatívneho centra, e, pokiaľ ide o záchranu a pomoc e, na mori. Takže toľko taký približný pohľad na e, to, čo robíme a čo budeme robiť aj budúci rok. Snažil som sa byť veľmi stručný a pokiaľ budú nejaké otázky, rada nezodpoviem. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem, pretože určite tu budú otázky a verím, že ostane aj čas na diskusiu, takže ďakujem. To bolo vyjadrenie komisie. A teraz poprosím SVČ, pán Pike, ďakujem, že ste prišli a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, dovolte mi, aby som povedal niekoľko slov aj v zastúpení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vysoká predstaviteľka pripisuje e, najvyššiu možnú dôležitosť problémom, ktoré spôsobuje táto nezákonná migrácia v Líbii a z Líbie. A hlavnou prioritou, ktorú chce prevteliť do činnosti vo viacerých oblastiach, teda sú to tieto jednak dialógy s libyskými partnermi, ďalej sú tu migračné otázky, a výzva EÚ voči libijským orgánom a iným orgánom, aby e, sa e, zabezpečilo ľudské e, zaobchádzanie s migrantmi a aby sa zaangažovala aj druhá strana do tejto spolupráce. A samozrejme, toto je téma, ktorú vždy presadzuje v rámci svojho programu a to sa týka aj vzťahov s Líbiou. A Samozrejme, e, to sa týka aj vedúcich predstaviteľov krajín okolo Líbie. Hlavne ide o krajiny v oblasti Sahelu. Tam je nesmierne dôležité budovať kvalitné partnerstvá. Čiže toto sa týka tých politických aktivít. Po druhé, z hľadiska SVČ a aj spolu s kolegami z DG NIR sa snažíme vytvoriť taký komplexný prístup aby sme riešili túto otázku eh, migrácie z Líbie. A tento prístup sa týka budovania kapacít, ďalej hm, školení a odborného výcviku pre inštitúcie v Líbii. Ďalej sa to týka spravovania hranice námornej aj eh, pevninskej. Po tretie, pomoc eh, zraniteľným migrantom v Líbii vrátanie e, zachytných centier a nakoniec ešte spolupráca s organizáciami OSN, teda hlavne s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM a UNHCR. A chceme práve e, hlavne pomôcť tým migrantom, ktorí uviazili, aby sa dostali e, do svojich pôvodných krajín. Takže preto je dôležité, že sa poskytujú veľké objemy prostriedkov v tomto smere, aby či hej, štát, ktorý pristupuje z tohoto finančne do týchto aktivít je Taliansko. A sú tu samozrejme aktivity v rámci EU, CSDP. A pre úplnosť chcem povedať, že ešte aj operácia SOFIA, ktorú organizuje EÚ, to sa týka Stredomoria. Táto operácia už zachránila 42 tisíc životov vo vodách severne od Líbie. A po druhé, jednak je tu program pre pomoc pobrežným silám a v tomto smere e, samozrejme sa venujeme aj nestabilite situácie v Líbii a snažíme sa čo najlepšie budovať určité kapacity eh, u libijských partnerov. Odborné školenia a prípravy sa zameriavajú na ľudské práva a rešpektovanie humanitárneho práva. Toto je taká červená niť, ktorá sa vynie eh, v rám- všetkými tými školeniami a odborným výcvikom. Okrem toho existuje aj e, známy šot e, e, televízie CNN o obchodovaní s ľuďmi na úrovni otrokárstva v Libii. Toto bolo určite odsudené z mnohých strán, aj zo strany EÚ. Pani vysoká predstaviteľka sa k tomu vyjadrila veľmi jasne aj v parlamente, nakoniec aj na konferencii o Afrike. Pán predseda Tajany taktiež vyjadril svoj postoj. Aj pán prezident Konde bol prítomný z Africkú úniu, predstavitelia taktiež, boli tam prítomní aj predstavitelia komisie a bolo vydané aj spoločné vyhlásenie s africkou stranou. Taktiež e, prebieha dialog s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM a cieľom je e, snaha dosiahnuť, e, čo sa dá čo najviac dosiť, teda snaha dosiahnuť čo najviac z spolupráci s IOM aj v prospech Líbie. Reakcia zo strany Líbie je tiež dôležitá a stojí za zmienku. Poprvý raz vôbec e, líbyské orgány vyjadrili veľmi jasne, vydali vyhlásenie a veľmi zreteľne vyjadrujú e, zdieľanú zodpovednosť pri riešení problémov tejto nezákonnej migrácie a aj v otázke potreby rešpektovať ľudské práva migrantov na území Líbie. Takže zaznamenávame aj na libijskej strane určité zmeny v postojoch s tým, že Libia sa viac angažuje v tom, aby tá spolupráca bola lepšia a efektívnejšia. Zaznamenali sme aj jeden pozitívny prvok, že minulý týždeň v Tripoli sa libijské orgány poprvýkrát boli hostiteľmi koordinačnej pracovnej skupiny zameranej na migráciu. Boli tam zúčastnené viaceré členské štáty, či aj africkej strany, aj EÚ. Dôležité je spomenúť aj africkú reakciu, čiže reakciu zo strany afrických krajín. Je, niektoré boli dosť kritické e, voči spôsobu, ako Líbia rieši alebo ako zaobchádza Líbie s týmito migrantmi a ako rieši migračnú krízu. Líbia samozrejme citlivo vnímala túto kritiku a preto je našim záujmom taktiež využiť aj summit, ktorý prebieha dnes a zajtra medzi Africkou úniou a Európskou úniou na úrovni šéfov štátov a vlád, prebieha to v Abidžane, aby sa využila, využila táto príležitosť taktiež na to, že by sa vytvorila lepšia spolupráca medzi nami a africkými krajinami, ktoré sú zúčastnené aby sme mohli potom vrácať tých utečencov do krajiny pôvodu. Teda to sa týka aj Libie. Takže je to cieľ, ktorý sme si vytýčili a ten cieľ spočíva v tom, že sa snažíme zvýšiť aj počty migrantov, ktorí budú repatriovaní do krajiny pôvodu a to na dobrovoľnej báze. A nakoniec ešte dovolte povedať, je tu určitá obava, alebo proste musíme upozorniť na to, že musíme byť realisti. Líbia samozrejme stále ostáva krajinou, ktorá je veľmi nestabilná a tie vládne inštitúcie, ktoré tam sú a s nimi sa proste... Sme v styku s tými eh, orgánmi, ktoré sú schopné E, fungovať ako vládne orgány. A to, tento postreh vlastne poukazuje na to, že e, schopnosť Líbie a naša schopnosť e, spolupracovať s nimi má určité obmedzenia, ale musíme sa snažiť rozširovať tieto kapacity a možnosti, ale to sa nestane zo dňa na deň. A na záver ešte dovolte povedať toto. Samozrejme musíme riešiť aj problémy, ktoré sa týkajú nezákonnej migrácie a musíme k tomu pristupovať rovno, priamo. A samozrejme, jediné riešenie, ktoré by mohlo byť trvalé pri takýchto problémoch, e, teda keď chceme riešiť túto nezákonnú migráciu a obchodovanie s ľuďmi, jednak e, v prvom rade potrebujeme stabilizovať situáciu v Líbii a aby tam bol mier, bezpečnosť priamo v tej krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz za predsedníctvo pán Mart Hitam. Prosím, nech sa páči. Mm, prosím, dodržte čas. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený páni poslanci, vážení členovia výboru. Ďakujem veľmi pekne za predsedníctvo, za to, že ste ma sem pozvali a dovolte mi a aj môj názor, ktorý bude len krátky a veľmi všeobecný, pretože toto bolo objasnené už z rôznych uhlov, uhľov pohľadu. No, pokiaľ ide o no, tých migrantov, ktorí e, prišli do Talianska do konca júna, bolo to, bola to veľká záťaž pre Taliansko a my sme zmenili e, program neformálneho stretnutia ministrov zahraničia v Talíne v júli a diskutovali sme o tomto a potom sme vyvinuli taký implementačný plán na stredné stredomorie, aby sme mm, riešili situáciu v Líbii, aby sme zachraňovali ľudské životy a tento Plán sme viackrát eh, diskutovali na Koreperi, naposledy pred niekoľkými týždňami a potom aj na vysokej úrovni sme sa o tom diskutovali za okrúhlym stolom, aby sme sa na to pozreli podrobnejšie, aby sme sa snažili nájsť lepšie riešenia. Estonský minister vnútra, pán Andris Anveld, eh, tiež eh, sa v tom osobne veľmi angažoval, bol dvakrát v Taliansku, aby to prediskutoval s talianským ministrom. Potom v auguste sa stretol so skupinou um, starostov z Líbie. Nakoniec sa to stretnutie nevydarilo, ale zámer taký bol. A potom náš minister um, bol aktívny aj v rámci kontaktnej skupiny, v rámci centrálneho stredomoria, zúčastnil sa návštevy v júli v Tunise, potom e, v novembri v Bone. Možno, že mm, zemepisne nie sú až tak blízko e, tej trasy migračnej. No a samozrejme, aby bolo možné tieto opatrenia z implementačného plánu viesť do života. Samozrejme sú na to potrebné dostatočné finančné prostriedky a to je názor, ktorý zdieľajú všetky členské štáty. Teda záležitosť tohto zverejneckého fondu EU Afrika, e, to je to, e, tá Severná Afrika, ako to kolegovia už spomínali a toto už celé mesiace je prioritným programom na našom politickom programe a diskutovalo sa to aj na Rade ministrov a je naozaj široká podpora v rámci členských štátov, že je potrebné Líbiu a jej susedné štáty podporovať, aby vedeli riadiť tieto toky migrantov, aby sa zamerali na tieto trasy migrantov, aby trvalo vedeli vyriešiť tento problém. No a tie priority, čo e, si myslia členské štáty, ktoré priority sú dôležité. To sú tí ľudia v rôznych centrách a samozrejme aj socioekonomický vývoj a komúny, ktoré týchto ľudí e, hostia, kde títo ľudia skončia. Mm, v oktobri, 19. 20. oktobra, rada vyzvala členské štáty, aby našli dostatok finančných prostriedkov, aby toto mohli financovať a je potrebné zabezpečiť, aby sa toto dostatočne prediskutovalo na stretnutiach Koreperu a na výbore pre všeobecné záležitosti. A tiež to bolo predmetom diskusí a bolo to na programe stálych zástupcov. Nož, takže momentálne môžeme byť optimistickí a do nového roku Dúfame, že vstúpime s dostatočným vybavením finančnými prostriedkami, aby sme boli schopní financovať na budúci rok toto severoafrické okno. Takže tuto by som ukončil môj príhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som otvoril diskusiu. Prosím kolegovia, maximálne 3 minútky, e, pretože je len pochopiteľné, že mnohí ľudia sa k tomu chcú vyjadriť. Začína Barbara Spinelli. Nech sa páči. E, ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať našim rečníkom a musím povedať, že sa ma to naozaj veľmi dotýka, keď sa tak nad tým zamyslím, že že v podstate my si tu tak samolúbo medlíme ruky a povieme, že sme urobili, čo bolo v našich silách, ale Komisár UNHCR vyhlásil, že členské štáty Európskej únie doteraz neurobili vôbec nič, aby zabránili zneužívaniu migrantov. Toľko citát. My sme všetci videli tento film CNN z 12. novembra, kde migrantov predávajú ako otrokov, ale tieto tieto zločiny nám boli známe už od počiatku. V decembri v roku 2016 OSN v správe napísalo, že Líbia nie je bezpečnou krajinou. V apríli 2017 IOM zverejnila správu o predávaní migrantov, ktorí sú, ktorými sa obchoduje ako s otrokmi. No a rôzne zväzy sa k tomu tiež vyjadrovali. A mm, toto je tiež veľmi problematické. Tu nie je len o to, aby sme im poskytovali zdravotnú a psychologickú pomoc týmto zadržaným migrantom. Problém je, že vôbec sú zadržaní a problém, problém sú aj podmienky v Líbii, v týchto záchytných centrách, a toto sa nám vymyká spod, spod kontroly. A ešte jeden problém, ktorý by som chcela spomenúť, to sú tie odsuny z Talianska medzi rokom 2016 a 2017. Potom bol k tomu e, list na Radu Európy a pán Morkone, vy ste sa tomu nevenovali dostatočne. No a ja som mala prístup aj k informácii ministerstva vnútra, bezpečnostného oddelenia, kde bol uvedený počet odsunutých migrantov a v skutku boli takéto zamietnutia medzi májom 2016 až 2017 a poukazovala na to aj Amnesty International, Spomínal sa tam aj ombudsman pre ľudské práva Rady Európy, ale vy sa k tomuto nevyjadrujete, vy toto nesledujete, ale toto už minulý rok v decembri sa pretriasalo na pôde všetkých medzinárodných organizácií a ja by som si želala, aby konečne aj Európska únia sa pozrela pravde do očí. Ďakujem. Takže e, Áno, prosím, keby ste si najprv vypočuli všetky príspevky a potom ich zodpovieme na konci. Aj keď sú také osobné, áno, ja viem, že to bolo veľmi osobné a veľmi silné, ale um, vypočujeme si najprv ostatné uh, príspevky. Áno, e, vážený pán prefekt Morkone, my sme na pôde tohto výboru hlasovali o nariadení, kde išlo o subsidiaritu a o spoločnú zodpovednosť členských štátov pri príjmaní utečencov a to, že sa parlament naozaj veľmi snaží, ale e, to nenachádza odozvu na pôde komisia rady a my musíme naozaj konať na vonkajších hraniciach, ale to, by, to teraz vyzerá, ako keby sme zatvárali oči pred pravdou, Máme naozaj hrozné udalosti, ktoré sa dejú na, na Stredozemnom mori. E, potom to trvá 10 hodín, kým e, zachránia týchto utečencov e, v pobrežných vodách Líbie. A tento filmový materiál na to jednoznačne poukazuje. Tieto záchranné akcie Sivoču tým sa bráni a prekáža Líbia teda očividne nepomáha, nepomohla týmto utečencom, dokonca e, ich mučili, zle s nimi zaobchádzali a aj postupy talianskej námornej pobrežnej stráže sú e, pofiderné. Toto sú naozaj už zloči- zločinecké e, konania. Tu sa porušujú akékoľvek ľudské práva a napriek všetkým diskusiám neprišlo k náprave e, v rámci Search and Rescue na medzinárodnej úrovni. Bolo stanovené, že zodpovední sú tí, ktorí robia účinnú kontrolu, tú skutočnú kontrolu a tiež je potrebné dbať o e, dodržiavanie ľudských práv a to sa čo sa udialo v Líbii. Na to poukázal tento film CNN a to je naozaj obchodovanie ako s otrokmi. A doteraz prebieha obchodovanie s ľuďmi a doteraz nemáme žiadne jasné postupy, ako by sa títo ľudia mali dostať do Európy. Takže v Líbii nie je možné z Líby, aby sa títo ľudia legálne dostali z Líby, tí sú zadržiavaní libyskými milíciami e, v Líbii. No a my sme, bol, bol tu projekt 40 miliónov, ktoré by mali ísť tejto pobrežnej stráži, tejto pohraničnej pobrežnej stráži, ale Um, väčšinou sú to eh, vlastné záujmy, ktoré sú v popredí, pretože väčšina týchto prostriedkov je z rozvojových fondov, ale nie je to v súlade s článkom 208 zmluvy o fungovaní Európskej úrovni a ministerstvo by toto malo preskúmať. Nás by zaujímali viaceré ďalšie informácie. Komisia na to odpovedala, avšak len veľmi vágne a tvrdí, že zodpovedný za monitoring je Taliansko a tretie strany. Kto sú tie tretie strany? Áno, takže aj keď vám ukazujem, že máte hovoriť pomalšie, tak prosím, môžete pokračovať, ale dodržiavajte, dodržiavajte čas keď máte 3 minúty, tak môžete hovoriť 3 minúty, ale prosím vás, nehovorte príliš rýchlo. A to nie preto, Lora, pretože že vy ste na rade. A teda, Lora Ferrari, prosím, nie príliš rýchlo. Dobre, áno, ďakujem veľmi pekne. Pred niekoľkými týždňami boli uzatvorené dohody medzi Európskou úniou a Líbiou a O UNHCR toto považuje za neludské, ako sa naklada s migrantmi v Líbii. Hovorí sa o svoj vôli, o väzení bez obmedzenia, o vydieraní, zneužívaní, týraní, mučení. A tiež tento film CNN ukazuje, že jasne existuje otrokársky trh v Líbii, kde sa títo ľudia dražia. Videli sme aj video, kde eh, plavidlo líbyskej pobrežnej stráže a jeho posádka eh, mláti migrantov. Potom sme videli eh, tiež helikoptéru taliansku, ktorá tomu nezabránila. Pán Morkone, boli zahájené zo strany určitých inštitúcií vyšetrovania, pokiaľ ide o tieto závažné porušovania ľudských práv. Libia dostáva peniaze, ale svoje územie nekontroluje. Túto kontrolu majú na starosti milície No a potom sú tu aj tí prevádzači, bandy prevádzačov a od toho to závisí, či viac alebo menej migrantov sa dostane do Talianska. No a teraz ďalšie otázky. Prečo nemáme v Líbii nejaký konkrétny, zodpovedný orgán? Najprv sa hovorilo, že sa bude vzdelávať pobrežná stráž, keď poskytneme financie a že potom oni budú chrániť eh, tieto eh, námorné územia. Takže proti čomu bojujeme? Bojujeme proti prevádzačom alebo proti migrantom. Chceme zastaviť prevádzačov, alebo chceme zabrániť tomu, aby sa migranti za žiadnu cenu nedostali do Európy. Kto riadi tieto príjmacie centra? Od koho dostávajú peniaze? Od Talianska? Z Európskej únie? Toto by ma zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia, za tieto vynikajúce otázky a myslím, že budeme mať dostatok času na to, aby sme zareagovali na všetky tieto otázky. Teraz Katarína Činiči. Aha, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať našim hosťom a prepačte, že som tu nebola úplne od začiatku, ale myslím si, že pán Mokony pravdepodobne hovoril o tom, čo Taliansko robí, e, pokiaľ ide o príjmanie migrantov a poskytovanie primeraných recepčných e, služieb vo svojej krajine. Taliansko napriek tomu, že má dohodu s Libiou, neodstránilo alebo nezbavilo sa svojej snahy zabezpečiť, aby podmienky boli primerané pre tých migrantov, ktorí sú v detečných centrách v Líbii. Vieme, že tam tie podmienky sú zlé a hovorím e, teda najmä o situácii maloletých osôb, ktoré by nikdy nemali byť zadržiavané a rozhodne nie iba preto, že to sú zároveň migranti. Ale myslím si, že je veľmi dôležité pre všetky európske inštitúcie, aby sa do tohto zaangažovali, tak ako tomu doteraz aj čiastočne bolo, ale treba spraviť toho ešte viac, pretože treba zabezpečiť, aby e, podmienky v teréne boli primerané, aby e, tam boli podmienky rešpektu. Je dôležité, aby vysoký predstaviteľ pre utečencov navštívil tieto tábory a aby podal správu o podmienkach v nich treba to spraviť čo možno najrychlejšie. A takisto treba zabezpečiť, aby štatút utečencov, ktorý ľudia môžu prípadne mať, bol overený čo možno e, najskôr, najmä v prípade e, tých najviac zraniteľných osôb a prípadná repatriácia, tá by takisto, e, tá dobrovoľná by prebiehala e, rýchlo a e, tiež primeraným spôsobom. Už to nakoniec spomínali viacerí ďalší kolegovia. A jednu vec, ktorú som spomínala už aj ja a je pre mňa veľmi dôležitá, nemám pocit, že by sme dostatočne bojovali proti obchodníkom s ľuďmi. Musíme sa viacej snažiť, pretože ak to nespravíme, pokiaľ to obchodovanie s ľuďmi naďalej bude pokračovať, týmto istým tempom, tak eh, eh, budeme čeliť ešte väčšiemu eh, problému a to je niečo, čo bude mať dopad aj na ľudské práva. A potom je to otázka toho, či dokážeme tieto otázky riešiť ako jednotlivé krajiny. My ako Taliansko sme veľmi vystavené tomuto javu, ale takisto ani Európska únia to nebude E, e, môcť individuálne alebo efektívne riešiť, pokiaľ nebudem bojovať práve proti e, obchodníkom s ľuďmi. Ďakujem pekne. Ja som mal isté obavy, keď som o tejto téme predtým počula a teraz ako počúvam aj našich hostí, tak mám ešte väčšie obavy. Naozaj tá situácia je ešte horšia, než sme si predstavovali, alebo než by sme v každom prípade E, dúfali. Pre nás sú hodnoty e, demokracie, ľudských práv a súvisiacich e, otázok veľmi dôležité. A ja sa chcem spýtať, čo je vlastne hlavná priorita pre Európsku úniu v líby? To je otázka náradu aj na SČV. Je to o v prvom rade boj proti nezákonnej migrácii, alebo je to niečo iné? Pretože pokiaľ my hlavne chceme bojovať proti nezákonnej migrácii, tak možno sa mýlime, možno v skutočnosti e, to máme zle nastavené. Takže aby ste sa prípadne aj k tomuto e, vyjadrili. A potom bolo tu dnes veľmi zaujímavé vypočutie, kde viacerí odborníci povedali, povedali, že včerajší obchodníci sú, dnešná, sú dnešné tie jednotky proti Eh, obchodovaniu s ľuďmi. Tie milície sú, milície sú takýmto spôsobom financované a je to problém. Otázka, kto to monitoruje, kto financuje týchto ľudí. My to ešte nemáme reálne žiadne záruky eh, toho, kto sú títo ľudia, kto sú títo naši partneri, s ktorými spolupracujeme. realita je taká, že pobrežná stráž Líbie koná takým spôsobom, aj to je dokumentované, že vlastne ľudí E, necháva v, Lú, v, v Líbii. Oni sú utiec z Líbie, ale sú je im v tom bránené a ťahajú ich naspäť v úvodzovkách e, a dávajú ich do väzenia. Čiže to z hľadiska toho, čo sa e, tam deje, e, je reálna situácia. To sú ľudia, s ktorými my spolupracujeme, takže sú to naozaj po- nie dobrí partnery. A potom e, otázka, kto od nás dostáva tieto, túto finančnú podporu a potom tretia otázka, tie detenčné centra. To sú reálne e, väzenia. OSN jasne povedali, že e, nič z toho, ani jedno z týchto zariadení nie je akceptovateľné. Tak prečo naďalej e, tieto veci financujeme? Ja to nedokážem našim voličom vysvetliť. Vy by sme sa mali snažiť zatvoriť tieto detenčné centra, nie prispievať ich, k ich existencii. A potom posledná vec, pokiaľ ide o návraty. Myslím si, že je to e, také zvláštne povedať dobrovoľné návraty. Keď ľudí reálne zatvoríte a prinútite ich niečo spraviť, tak áno, potom nakoniec sa vrátia. Ale že by to bolo dobrovoľné, to si rozhodne nemyslím. A teda rozhodne v prípade e, nemôžeme hovoriť o dobrovoľnom návrate. Ďakujem pekne, ďalej Dietmar Kosto. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte schon zu Beginn den Eindruck, dass die Situation im Verhältnis zwischen... Ďakujem pekne, ja už od začiatku som mal pocit, e, že vzťahy medzi Líbiou a medzi EÚ sú prezentované ako vzťahy, ktoré sa vylepšujú alebo sa vylepšili, ale teraz, keď vystúpili rôzni kolegovia a vystúpili E, tak realisticky už to nemyslím. Dávam konkrétny príklad. 6. novembra bol alebo došlo k vážnemu incidentu v Stredozemnom mori, pretože 5 ľudí zomrelo. A jedna z nich e, bolo dieťa a došlo k intervencii e, libyskej pobrežnej stáže, ktorá do toho bola zaangažovaná bola odoslaná sms ale tá záchranná loď, ktorú podporila talianská helikoptéra, sa snažila migrantov zachrániť mimo tej 30-milovej zóny. A nezakonným spôsobom prišlo život 5 eh, migrantov pokiaľ by sa bolo dodržiavalo medzinárodné právo na mori, tak táto, toto nešťastie e, mohlo mu byť zabranené. A my tu trenujeme, financujeme libyskú pobrežnú stráž, tak, stráž, takže sme tiež istým spôsobom do tohto zaangažovaní, alebo sme spolu zodpovední v tomto prípade. Čo si o tom myslí komisia? Akým spôsobom sa táto otázka preštuduje? alebo prešetrí. A e, sú napríklad nejaké kurikula alebo nejaké osnovy pre e, prácu Libyskej pobrežnej správy. Môžeme si to my ako poslanci pozrieť. Je k tomu nejaká monitorovacia správa zo strany nejakého nezákonného orgánu, e, teda e, nezávislého orgánu. A častokrát Líbia tieto pravidla nedodržiava. Komisia by mala konať praktickým spôsobom, tak aby pravidlá sa dodržiavali aj v praxi a nie iba na papieri. Komisia by mala zmeniť svoju stratégiu, prehodnotiť svoju stratégiu a teda hovorím o tej stratégii voči Líby. Ďakujem pekne, pani Vimark. Er. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým kolegom za tieto informácie a myslím si, že sú isté veci, ktoré sú nejasné, najmä pokiaľ ide o to, že prioritou je bojovať proti pašerákom. To je samozrejme pravda, ale pýtam sa, čo môžete reálne, alebo čo môžeme reálne spraviť, keď narazíme na takýchto e, pašerákov, ktorí tam operujú v tých e, lodiach, kam reálne idú. E, mm, idú smeru do Talianska, takže čo iba ten e, problém sa presunie do Talianska. Hovoríme tu o e, lodiach, ktoré sú pri e, libyskom pobreží. Takže aká je vaša predstava, aby sa tí migranti vrátili naspäť do Libie alebo aby išli do Talianska? čo, čo s tým spravíme? E, je v tej súvislosti viacero otázok a potom vy hovoríte o znižení 32% e, v tej preprave z, Talianska do Talian- z Libie do Talianska, čo je pravdepodobne pravda, ale potom napríklad v prípade Španielska, tam sa tie čísla zvyšujú, strojnásobujú oproti minulému roku. Čiže vlastne reálne sa otvára nová trasa, 500 tisíc migrantov v južnom Španielsku máme dnes, takže reálne iba dochádza k zmene trasy. Najprv sme mali dohodu s Tureckom, tá nefungovala, bola to iba otázka času, kým oni si e, vyžiadajú ďalšie peniaze a potom sme videli čísla aj z Grecka, ako stúpajú a potom čo, čo bude ďalší krok? Budeme rokovať e, s Marokom? Myslím si, že najviac humánny spôsob e, by bol povedať nie. Ehm, Európa spravila svoju prácu, si spravila svoju prácu. Každá vláda predsa e, v prvom rade e, pracuje pre svojich občanov a takto spôsobom by sme aj znížili e, počet úmrtí v Stredozemnom mori. Ďakujem pekne. Za posledné týždne sme dostali veľa správ, pokiaľ ide o Líbiu, pokiaľ ide o tie incidenty, nešťastia a iba to potvrdilo to, čo sme vedeli, čo sme si mysleli, dlhodobo. A mnohí, posla- mnohí voliči e, so mnou komunikujú, pýtajú sa, sú šokovaní, chcú vedieť, čo sa tam reálne deje a je mi ľúto, že som sa dnes e, nič e, nedozvedel. E, je mi ľúto, že vlastne tu chodíme okolo, okolo e, horúcej kaše a som zúfalý z toho, že musíme iba akceptovať alebo aspoň to tak vyzerá, celú túto situáciu. Pokiaľ chceme bojovať proti pašerakom, a to je veľmi správne, mali by sme, tak um, musíme vedieť, že nie je možné bojovať proti pašerakom e, v spolupráci so, s pašerakmi. Takže toto sú problémy, ktoré vlastne vyjadruje táto bezmocnosť. Mňa by zaujímalo, či nám môžete povedať nejaké čísla, koľko ľudí to je, o koľko ľudí ide, koľko ľudí je zachytených v Líbii, aby sme si vedeli predstaviť túto dimenziu, ale predpokladám, že ani tie čísla nemáte. And, um... Ďakujem. Pekne, pani Lozi. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja musím povedať, že som naozaj zhrozená z toho, čo sa tu hovorí, ale zhrozená som aj z toho, o čom sa tu nehovorí, ako jednostranne hodnotíme v Líbii túto situáciu a najmä v pobrežných vodách okolo Líbie. Minulý týždeň som sa stretla s predstaviteľmi organizácie Sivoč a Lekári bez hraníc a oni mi hovorili o takých prípadoch, o viacerých prípadoch, viac ako tu práve predniesol jeden z rečníkov. Ja som videla obrázky, ako príslušníci líbyské pobrežnej stráže zničili takýto nafukovací čln a týchto ľudí tam nechali potopiť a potom ľudia zo Sívoču chceli týchto ľudí e, zachrániť, ale potom prišla pobrežná stráž, líbyská pobrežná stráž a tí potom uniesli túto loď pobr- e, sívoču a mierili na nich zbranie a bránili im týchto ľudí zachrániť. No a potom som videla aj plavidlá v pozadí, to som nevedela identifikovať, či to bola e, talianská pobrežná stráž a tieto lode to mm, bez akejkoľvek činnosti pozorovali. Nečinne pozorovali. A toto nie sú jediné prípady. A tieto organizácie Sea-Watch a Lekári bez hraníc mi hovorili, že dennodenne sa toto deje. Toto sa deje dennodenne a predsa nemôže byť, že tak talianské orgány, ako aj líbyjské organizácie o tomto nevedia. Všetko, čo sa tam deje, sa deje za vedomia a pod dohľadom týchto organizácií a môžem povedať, že som zhrozená. Som zhrozená, keď teraz tu počúvam takéto príhovory o humánne, humánne akcie a záchranné akcie. Záchranné akcie to už vôbec nemôžem ani počuť. To nie sú záchranné akcie, pretože Európska únia hovorí presne to, čo povedala švedská kolegyňa. Európska únia hovorí nie, nie utečencom a hovorí aj nie prežitiu týchto ľudí na úteku. K tomu by som potom ešte chcela položiť otázku, aký kódex vôbec existuje na vzdelávanie Libyskej pobrežnej stráže a na základe akého zákona sú títo vzdelávaní. A potom otázka k tomu, čo označili za trvalo udržateľné riešenie predstavitelia komisia SVČ. Čo si vy predstavujete pod trvalo udržateľným riešením? A vzhľadom na skutočnosť, že teraz viac ako trikrát ľudí umiera, umiera na púšti, trikrát viac na púšti ako v stredozemnom mori. To znamená, že strieľate na tých ľudí na mori, aby potom utekali cez e, púšť, aby potom také krajiny ako Niger e, toto mm, sa zaoberali týmito tokmi migrantov a potom my budeme stavať stále pevnejšie a stále vyššie múry, alebo predsa len máte nejaký e, humanitárny postup, pokiaľ ide o zapchanie s týmito ľuďmi. Ďakujem pekne, pán kone. grazie, presidente. Io sarò molto... Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, budem sa snažiť neopakovať tie veci, ktoré tu už zazneli zo strany kolegov. Sú tu dve veci, ktoré sa chcem spýtať pánom Okona. Poprvé, finančná otázka. Chcel by som vedieť, či v týchto operáciách s Líbiou, to je Taliansko, ktoré poskytuje väčšinu financií. Aký je tam pomer financí, ktoré sa investujú do týchto operácií a akým spôsobom to má dopad na ten trastový fond. Tie financie by nemali byť iba na e, kontrolu hraníc. A potom boli tu aj ďalšie e, dohody, napríklad mali sme dohodu s Tureckom, tu sme kritizovali a mnohé zdroje tam prišli z rôznych krajín Európskej únie. Chcel by som rozumieť, či e, Taliansko je v tomto ponechané na pospa situácii, aby samo e, túto situáciu malo nejakým spôsobom e, zvládnuť. Čiže samo musí tieto e, otázky zvládať. A potom ďalšia vec, e, možné riešenie. Vy úzko spolupracujete s ministrom Minitým a to sa týka aj toho, čo sme tu počuli napríklad e, o, tých, o tom mučení, o opakovom opakovanom porušovaní ľudských práv e, v Líbii a tak ďalej. E, je alebo sú nejaké riešenia, nad ktorými v Taliansku rozmýšľame a sú na európskej úrovni, e, je tam nejaká snaha nejakým spôsobom toto prešetriť alebo hovoriť o tom, čo sa v Líbii deje. Ďakujem pekne ďalej Lorenzo Kiesa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým eh, našim rečníkom, najmä pánovi prefektovi Morkonemu a eh, chcem sa mu poďakovať ako, občansk, ako talianský občan eh, alebo aj ako talianský občan. Ja som proti tomu, proti tej vláde, ktorá je momentálne pri moci, ale napriek tomu sa chcem poďakovať talianskému ministerstvu vnútra, ktoré v posledných mesiacoch a rokoch vykonáva v Líbí veľmi kvalitnú prácu. Vy m, mm, absolvovali sme absolvovali ste stretnutia s primátormi a starostami z miest v pobrežných regiónoch Talianska a ja som počul, čo tu hovorili kolegovia, ale myslím, že mierite na nesprávne ciele. Problémy nie sú tí ľudia, e, to, čo, e, čo, čo, tí, čo tí ľudia robia, ale čo robí Európa. My sme sa mali pýtať, čo môžeme my spraviť preto, aby sme Taliansku pomohli riešiť tieto problémy. A kľúčová otázka tu je, čo e, dokážeme spraviť pre stabilizáciu Talianska, teda Líbie, pardon, a to nie je iba úloha Talianska. A otázka, ktorú mám ja, nie je na pána Morkoneho, pretože on a takisto aj náš minister na tom pracujú veľmi, veľmi intenzívne. Otázka je, čo robíme my, my v Európe, čo robí rada, čo robí komisia preto, aby sa stabilizovala situácia v, e, v Líbii, pretože pokiaľ sa nestabilizuje, e, tak e, potom o čom sa tu rozprávame. Je to všetko, sú to všetko iba veľké slova a to, zvorazňujem, hovorí Talian, ktorý je momentálne v opozícia, som proti talianskej súčasnej vláde. E, takže bol by som rád, keby sme tu mali pani Mogherini, máme tu zástupcu z rady, ale rád by som sa e, spýtal, čo sa robí preto, aby sa Libia stabilizovala, pretože pokiaľ nespravíme nič, pokiaľ k tej stabilizácii nedôjde, tak reálne sú to všetko iba slova. A nič reálne, nič hmatateľné v teréne my nerobíme. My nezabezpečujeme to, aby ľudia mohli žiť e, kvalitné alebo slušné, povedzme, životy a ten exodus nikdy nezastavíme, pretože pokiaľ máte 52 miliónov ľudí, ktorí sa v priebehu jedného roka vydajú na cestu, ehm, to sú pohyby, ktoré nedokáže jedna krajina e, zastaviť, napríklad Taliansko. My, sme, my, to máme, my to máme na chrbte alebo na našich vlastných ramenách, aby sme tento problém riešili a ešte nás za to aj kritizujú, čo je absolútne neakceptovateľné. Takže chcem poprosiť zástupcov rady a takisto komisie, e, čo robíte preto, aby ste dosiahli politické riešenie v Líbii. V opačnom prípade sú to iba reči. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí ešte Tomáš eh, Zdechovský, keď to telefonuje. Tomáš Zdechovský. Dobre, ja tiež nechcem kritizovať Taliansko, pretože si myslím, že za to všetko, čo Taliansko eh, zvládlo spraviť, si zaslúži poďakovanie a myslím si, že keby v posledných mesiacoch napríklad talianská vláda nespravila niektoré opatrenia, tak eh, myslím, že aj teraz máme v Európe taký vzostup extrémistov, o akom sa e, nám ani len nesnívalo. Takže, vážený pán prefekt Markony, dovolte, aby e, som vám dal otázku v súvislosti so spoluprácou s, s mimovladnými organizáciami v Stredomorí. Je nejaký problém s tlmočením? Pýta sa pán e, poslanec. Some translations are not available. Okay, okay, will... Niektoré tlmočenia neboli poskytnuté. Dobre, v poriadku, nemám problém, ja to poviem po anglicky. Ďakujem eh, veľmi pekne. Poprvé chcem sa poďakovať za eh, váš eh, poriadku, Tomáš, môžete pokračovať, ale stručne. Ďakujem za tú skvelú prácu, ktorú, ktorú vykonávate. Chcem sa poďakovať všetkým vašim talianským inštitúciám za to, Áno, pokračte, pokračujte v tom. Dobre, otázka bola následovná spolupráca s mimovládnymi organizáciami e, v regióne Stredomoria. Ako tá spolupráca prebieha, ako to funguje, čo navrhujete, e, aby sa robilo v lete. A potom druhá otázka, budúcnosť spolupráce s líbyskými orgánmi a jednotkami, ako to vnímate, ako vidíte, sú tu mnohé problémy. E, sú tu problémy s talianskými jednotkami, ktoré sa dostávajú do líbyských e, vod, ako zabrániť pašovaniu ľudí. Ďakujem pekne. V poriadku, ďakujem pekne, už máme málo času, ale chcem poprosiť našich kolegov, najmä pána Markoniho, aby zareagoval komplexne. A ešte si spomenúť jednu vec. Minulý mesiac sme mali delegáciu, ktorá bola v Tunisku. Tam sme sa pýtali aj členov e, pobrežnej stráže v Líbii. Pani Verže to potvrdí. E, nechcem, aby tu bolo nejaké nedorozumenie najmä zo strany e, e Libe. Boli sme tam, hovorili sme o tom veľmi pozorne, aj sme počúvali, čo nám teda kolegovia hovoria. Vieme, že tá úloha nie je veľmi ľahká, to nám je jasné. A pani Veržia e, to tiež určite potvrdí. Takže nech sa páči, poprosím vás, aby ste zareagovali na tieto otázky. Ďakujem za slovo. A chcem v prvom rade poďakovať Európskemu parlamentu Niektorí z poslancov poukázali na výbornú prácu, ktorá sa vykonáva v rámci dublinského rozhodnutia alebo dohody dublinskej. Samozrejme, my ako Taliansko e, vysoko oceňujeme takýto prístup a myslím, že aj rokovania s radou poukazujú na to, že sa vyvíja ozaj veľké úsilie. Nakoniec ide o to, aby sme vykonali skutočný krok smerom k solidarite, aby sme dodržiavali zmluvy. Budem stručný, ale samozrejme je tu mnoho otázok. Možno začnem e, otázkou pani Spinelli, mimovládne organizácie. No tieto popri Macan San Frontier, ktorí nepodpísali, neviem prečo, ale ostatné NGOčky podpísali dohodu. A 44 rokov už robím v oblasti migrácie a každý podpísal zmluvu nejakú, alebo dohodu, každý pracuje bez toho, že by tam boli nejaké obmedzenia v oblasti toho, čo môžu robiť. Ale ide o to, aby sa aspoň minimálne rešpektovali tie pravidlá. A toto by sa malo predpokladať, e, rešpektovať pravidlá a zmluvy. Samozrejme, Taliansko nielenže len, že odsudzuje to, čo sa deje a máme záujem na mierovom živote a chceme preukazovať solidaritu. A ako som už spovedal, od roku 2006, nie 2006, ale od roku 2006 pracujem v tejto oblasti migrácie a Myslím, že možno ľudí niektoré veci aj prekvapia, ale my, ktorí pracujeme v teréne, už od roku 2006 poznáme túto situáciu a Taliansko sa nakoniec rozhodlo konať na základe tej situácie, aby sme sa pokúsili stabilizovať situáciu v Líbii a aby sme naozaj mohli pôsobiť v oblasti posilňovania ľudských práv v tej krajine, kde vlastne funguje iná kultúra. A podarilo sa e, navrhnúť dohodu s vládou a táto bola uznaná aj zo strany OSN. Hovorím o vláde, ktorú uznáva OSN. Nie proste nie, že sme len na niekoho narazili na ulici a s ním sme podpísali dohodu. Ide o vládu, ktorú uznáva OSN. Takže tam nejde len o uznanie alebo o vzťah voči Líbii, ale ide aj o ostatné krajiny e, v oblasti Severnej Afriky. Takže pokiaľ ide o podporu e, ľudských práv, rešpektovanie vývoja a dôstojnosti. To sa týka aj iných krajín Afriky, nielen Líbie, pretože aj tam nemôžeme hovoriť, že situácia by bola oveľa lepšia, ako vieme. Samozrejme, že bojujeme aj proti pašerákom a obchodníkom s ľuďmi a prevádzačmi, proti prevádzačom. Samozrejme, toto je skutočnosť, ale to nie je to hlavné. Dôležité je spomenúť to, že sme presvedčení o tom, že bezpečnosť a ľudské práva sa dajú dosiahnuť tým, že budeme bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi ako celku a a potom samozrejme môžeme dosiahnuť významnejší krok k tomu, aby sa rešpektovali ľudské práva. Čiže toto chceme urobiť my ako krajina. Teraz, aspekt výcviku pobrežnej stráže. Áno, cvičíme tie zložky pobreznej stráže, ktoré spadajú pod e, e, radu predsedníctva. E, funguje to podľa medzinárodných noriem. Videl som tiež tie správy v televízii, ktoré poukazovali na žalostnú situáciu. A pozrel som si to aj na Facebooku, pozrel som si aj líbijskú verziu toho záznamu. A proste počkám si, čo povedia justičné orgány, pretože som zahájil vyšetrovanie a ide o to, aby sa presne e, povedalo, kto je zodpovedný. A pokiaľ je ďalšie pripomienky k tejto téme, som jednoznačne presvedčený a som hrdý na to, čo moja krajina v uplynulých rokoch vykonala. Vyše 700 tisíc ľudí sa vylodilo v prístavoch talianských a popri Grécku je ešte niekde nejaký prístav v inej krajine, okrem Grécka a Talianska, kde boli prijaté plavidlá zo strany mimovládiek. My sme prijali 700 tisíc ľudí a pani Spinelmi. to, čo hovorí E, Amnesty International je milné. Ja to hovorím tu, e, v Európskom parlamente. Ak teda chce Amnesty niečo hovoriť, než preukáže nejaké dôkazy. Toto nie je ako sledovanie Ramba alebo Jamesa Bonda, nejaké také filmy. Proste e, tu nejde o takú techniku, ktorú by používali italianské silové zložky. Proste nemáme vôbec dôkazy, alebo predložte dôkazy, teda keď chcete argumentovať tým smerom. Takže to, čo bolo vedalo, e, povedala organizácia Amnesty International, ak sa odvolávate na ich správu, tak prosím, teda, nech, teda doložte dôkazy. A skutočne e, som sklamaný z toho, že sa tu hovoria nepravdy. A keď sa hovorí o tom, že by sme boli niekoho zo Sicílie vrátili naspäť na more, tak to nie. To nie je pravda. Keď sa hovorí o rozlišovaní pri navracaní migrantov, hovoríme tu o opatreniach, ktoré sa týkajú e, e, opatrení silových orgánov alebo silových zložiek, ktoré môžu byť uplatnené do 7 dní. A Napríklad tu hovoríme o Tunisanoch, ktorí nežiadajú o azyl, ale keď sa vylodia, tak tiež samozrejme si e, zaslúžia určitý typ zaobchádzania a tak ďalej. Môžeme sa o tom aj detálnejšie porozprávať, na to bohužiaľ momentálne nemáme čas, ale rád by som teraz ukončil svoje vyjadrenia a dal priestor aj ostatným rečníkom. Dovolte mi ešte povedať toto spolupracujeme s našimi e, priateľmi z Nemecka, z Francúzska, s ďalšími aj z ďalších európskych krajín, ktoré sú súčasťou tej kontaktnej skupiny, ktorú máme v Ríme. Takže s nimi spolupracujeme na dosahovaní veľmi dôležitých cieľov, to je stabilizácie situácie v Líbii, zabezpečovania rešpektovania ľudských práv v tejto krajine, ale aj v Alžírsku a Tunisku. Sme totiž presvedčení o tom, že e, sme príliš dlho nechávali tieto krajiny opustené, nechali sme ich sami na seba a teraz kvalita života ľudí v Afrike, hlavne na severe, v severnej Afrike, tá kvalita, je, kvalita života je ozaj veľmi nízka, je tu obrovský rozdiel, priepastný rozdiel v životnej úrovni. Takže z hľadiska migračných tokov tiež treba vedieť, odkiaľ tí ľudia prichádzajú a preto treba uplatniť projekty, ktoré budú riešiť tieto situácie e, napríklad v Čade aj v Tunisku. Aj preto už som aj to, čo som povedal, prosím, pomôžte nám e, primiať aj orgány OSN, aby sa činili viac a efektívnejšie. Ja ako občan Talianska, nie ako prefekt, ale ako občan Talianska som zaangažovaný tiež a moja krajina tiež prispieva do OSN a potom, keď počujeme vysokového predstaviteľa OSN, tak e, chceme, aby konali. Teda, a keď takýto predstaviteľ kritizuje, kritizuje, čo robíme, a kritizuje to nejak abstraktným spôsobom, tak e, keď potom e, pri tom ešte dokáže pokojne spávať, tak si to nie je celkom v poriadku. Ďakujem pekne, pán Markone čas letí, prepáčte, ale dáme priestor pánovi Piketovi a ak dovolíte, len veľmi v krátkosti, niekoľkými vetami e, ďalších z rečníkov, ktorí sú prítomní. Nech sa páči, máte slovo. Niekoľko minút Preto som sa snažil každého troška brzdiť z hľadiska dĺžky prejavov, hovorí predseda. Takže nech sa páči. Hlavne pokiaľ je o tie otázky. Ďakujem pekne. Chcem <clears throat> Chcem sa ospravedlniť. Bohužiaľ, niektoré veci som úplne neporozumel, čo ste sa pýtali, pretože to tlmočenie v danom momente som nemal. Takže Prepačte, jednoducho boli tam otázky, na ktoré nemôžem zareagovať. Čiže chcem povedať e, jednu vec, už sme to tu zopakovali aj tu v parlamente a zopakujem to ešte raz, aby to bolo jasné. Európska únia nefinancuje detenčné centra v Líbii. Na tom sa všetci zhodneme, že tieto detenčné centra sú naozaj na tom veľmi zle. nie sú akceptovateľné, treba ich zatvoriť a či UNHCR alebo my všetci spoločne navrhujeme, aby tieto centra boli zatvorené, aby namiesto nich existovali tzv. otvorené centra, takže aby to bolo ešte, e, aby to bolo úplne jasné, ešte raz to zopakujem, my tieto detenčné centra v Líbii nefinancujeme. Dávame isté financie rôznym partnerom, či to je UNHCR, či to je Medzinárodná organizácia pre migráciu a ďalšie, aby oni vylepšovali situáciu migrantov, ktorí sú v týchto detenčných centrách, e, sa tam nachádzajú Čiže to sú aktivity v oblasti e, povedzme e, zdravotnej situácie, hygienické e, záležitosti v týchto centrách a tak ďalej. A hlavne sa snažíme, aby tí migranti tam nemuseli byť v tých centrách zatvorení. Napríklad od začiatku tohto roku sme tisíc ľudí v úvodokách vytiahli z týchto centier a to je takých tisíc povedzme malých výťastiev, ktoré treba oceniť. A my sme to podporovali teda e, celý tento e, proces. Problém je, že momentálne libyské orgány, ktoré e, majú tieto centra pod kontrolou, tie ich nechcú zrušiť, čiže to UNHCR alebo IOM snažia sa otvoriť tzv. otvorené centra a myslím, že aj Európsky parlament, keď bol na delegácii na misii v Libii, tak tiež vystupoval v tomto duchu treba konať a pomáhať týmto ľuďom a o to sa aj snažíme. Takisto sa zhodneme na tom, že e, pokiaľ ide o Libiskú pobrežnú stráž, e, nie je to profesionálna štruktúra, nefunguje tak, ako by mala, e, nemá primerané počty zamestnancov, nekoná primeraným spôsobom a my sa snažíme ich profesionalizovať, vzdelávať ich a snažíme sa do veľkej miery v rámci toho vzdelávania ich e, viesť tomu, aby humánnym spôsobom e, prístupovali k týmto migrantom spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom dnes platným. Ďakujem. Ďakujem a no, prepáčte, že tlačí na vás ohľadne času a ďakujem, že ste sa držali tých hlavných bodov. Poprosím aj pána Piketa poprosím vás tiež, keby ste sa zmienili hlavne o tých najdôležitejších bodoch. Ďakujem, budem veľmi stručný, takže možno mi tiež niečo uniklo, ale e, jasne chcem povedať, že vo veľkej miere to, čo sa tu spomína, e, berieme na vedomie a venujeme sa tejto téme. Pokiaľ detenčné centra, Tiež chcem jasne povedať, že vysoká predstaviteľka o tom hovorila 12. septembra tohto roku aj tu v Európskom parlamente, že e, robí všetko preto e, Európska únia, aby, tieto, aby sa vylepšila situácia aj v tomto smere v Líbii. A v súvislosti so zadržiavaním migrantov. Pokiaľ ide o financovanie stredisk, tak e, už bolo popísané, ide aj o posilňovanie tendencie k dobrovoľným návratom. A toto chcem povedať, že Medzinárodná organizácia pre migráciu nebude akceptovať žiadne iné princípy než tie, ktoré sú uvedené v základných aktoch tejto organizácie. Takže nejde o e, non-refoulement, ale ide o dobrovoľné vracanie do krajiny pôdu. Takže otázka priority, e, alebo to, čo pokladá pani vysoká predstaviteľka za prioritu, je záchrana životov týchto ľudí. Takže musíme hľadať e, aj legálne spôsoby, ako sa tieto osoby môžu dostať do Európy, keď si napríklad e, ich situácia vyžaduje, aby boli pod medzinárodnou ochranou. Ďalší aspekt jav tzv. irregular migrants alebo nezákonných migrantov. 700-800 tisíc ľudí e, sa nachádza v takéto e, situácii v Líbii, pokiaľ vieme. A naozaj to vytvára podmienky humanitárnej krízy. A táto situácia sa e, môže ešte zhoršiť a to je realita, ktorej čelíme. A popísali to aj kolegovia eh, dnes popoludní. Spolupracujeme s líbyjskými orgánmi a s vládou, ktorá je medzinárodne uznaná. A keďže mm, samozrejme existuje objektívna realita, ktorú musíme brať do úvahy, že táto vláda nie je schopná mať pod kontrolou vo všetkých eh, aspektoch celé územie krajiny. To je situácia v Líbii. A v rámci našej spolupráce prebieha debata o tom, že poukazujeme príslušným orgánom Líbie aj na aspekty ľudských práv. A ďalej je otázka, čo robí Európska únia v záujme stabilizácie Líbie? Pani vysoká predstaviteľka e, v plnej miere na 100% podporuje mierový proces v krajine a tento, ako vieme, ten proces mierový e, sa dostal trocha do slapej uličky a v septembri e, sme tiež vyjadrili v plnej miere podporu politickému riešeniu a z hľadiska toho operačného e, proste mm, podporujeme aj školenia v oblasti inštitucionálnej v prípravách volieb a snažíme sa takto e, aspoň pôsobiť na aktérov, ktorí pôsobia v libyskej situácii. Takže chcem zopakovať, že pani vysoká predstaviteľka má ozaj veľký záujem na mierovom riešení situácie v Libii a v tomto zmysle konáme aj vo vzťahu k libyským predstaviteľom. Ďakujem. Dovolte ešte, mm, aby som povedal aj k tomu, čo bolo povedané v rozprave. Bolo. Chcem poďakovať eh, poslancom a poslankyňam za to, čo bolo povedané, aby sme sa vyhli mimo nejakému nedorozumeniu. Ja eh, môžem potvrdiť, že sme sa stretli aj predstaviteľmi európskych pobrežných eh, síl a Hovorili sme aj s kolegami z Talianska na túto tému a sledujeme veľmi pozorne, čo sa deje v Líbii a naozaj vyjadrujeme vážne obavy. Čiže e, samozrejme, že toto je téma, ktoré sme, ktoré sme sa venovali aj na stretnutí s africkými predstaviteľmi v uplynulých dňoch. A okrem toho chcem povedať, že naozaj sa veľa investuje a chcem povedať, že aj keď tu boli vyjadrené určité emócie, sú to emócie vyjadrené na bázi informovaných stanovisk, čiže máme aj patričné vedomosti o situácii. Chcete ešte niečo povedať, prosím, pani kolegia? Predpokladám, že to je... E, Tajme, nech sa páči. Ďakujem pekne. Viackrát ste ma spomínali e, v tých komentároch, takže e, chcem e, jednu vec povedať. Pokiaľ ide o tú pobrežnú stráž v Líbii, oni kontrolujú iba malú časť libyského pobrežia. To nám bolo povedané znovu a znovu a znovu opakované aj v Tunisku. Hlavná otázka je, kto má pod kontrolu libyské teritorium. A tam nemáme reálne odpoveď, pretože hovoria sa také veci, aby si verejná mienka myslela, že sa e, rokuje s líbyskou vládou a teda je tu jasná vízia, pokiaľ ide o, Líbiu, ale pritom to tak nie je. Áno, myslím si, že teraz si vieme predstaviť celkovú situáciu v Libii, aj o tom, aká tá situácia je komplikovaná, aj pokiaľ ide o tie záchytné tábory, detenčné centra, ale toto samozrejme nie je koniec nášho záujmu, toto oblasť a ďakujem veľmi pekne našim kolegom za pomoc, ďakujem našim cteným hosťom za ich návštevu dnes popoludní a v tejto diskusii budeme naďalej pokračovať takisto s komisiou, ako aj s SVČ. Ďakujem veľmi pekne aj predsedníctvu za to, že ste nám venovali svoj čas. Vážení kolegovia, my sa teraz budeme venovať hearingu. Um, prosím vás, ostaňte na miestach a ak tu nechcete ostať a opustiť miestnosť, tak prosím potichu. Toto je vypočutie, ktoré sa týka výboru FAM a ja by som chcela, chcel požiadať predsedničku tohto výboru. Je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 Vážení kolegovia, ak ste pripravení, mohli by sme začať. No a ospravedlňujem sa tým, ktorí prišli len na tento bod za malé meškanie. Takže by som si dovolil začať a uviedol by som toto vypočutie, ak ste teda už pripravení. A Vítam pani Vičkajte, predsedničku výboru FEM. Ide tu o návrh správy. Vždy, keď medzi nás zavíta tento výbor, vždy ide o vypočutie, takže aj predtým to bolo vypočutie, neviem, či všetci počúvajú. Takže, vážení kolegovia, tu ide o Európsky ochranný príkaz. Ako viete, toto bolo zahájené 11. januára. Členské štáty musia implementovať ustanovenia do januára 2015. Takže toto je vynikajúca príležitosť pre spravodajcov výboru LIBE aj výboru FEM. Ide o vzájomné uznávanie, čiže je to európsky ochranný príkaz, ktorý vydal jeden členský štát, ten musí byť uznaný aj v druhom členskom štáte, teda v dotknutom členskom štáte sa bude uplatňovať Tuto vítam aj spoluspravodajcov, ktorú sú tu, ktorí sú tu prítomní. Je tu spravodajkyňa pani Soraya Post a pani Teresa Jiménez Bečeril Barrio. Takže Najprv by som dal slovo vám. Je to v poriadku? Alebo len budeme pokračovať? No, toto sa to je také nezvyklé, dobré, ale času je málo, tak budem pokračovať. Takže najprv dám slovo Soraji. Soraja, nech sa páči 5 minút a potom Tereza 5 minút. Soraja, 5 minút, nech sa páči na tvoju prezentáciu. Áno, ďakujem veľmi pekne, Klod. Takže ja som mala tú čest, aby som pracovala na implementačnej správe, ktorá sa týka Európskeho ochranného príkazu. Ak toto bude fungovať, tak e, tento bude chrániť životy mnohých obetí rodového násilia. Ide tu o záchranu životov, ale zistili sme, tak ako moja e, spoluspravodajkyňa Terezia Chimenis Bečeril, doteraz bolo vykonávaných a vydaných len sedem takýchto európskych ochranných príkazov v celej Európskej únii doteraz. To jednoznačne poukazuje na to, že doteraz ani komisia, ani členské štáty sa nechopili svojej zodpovednosti nejakým vážnym spôsobom a verejní, teda štátni úradníci, ktorí sa dostali do, do, ktorí sa stretli s takýmito obeťami, nevykonávali tento ochranný prípa, príkaz, nechopili sa tejto príležitosti a nevydali takýto ochranný príkaz ak e, sa tento pachateľ chcel presunúť do inej krajiny. Takže my sme e, urobili návrh e, správy, tam sme mali niekoľko strán požiadaviek konkrétnych okamžitých krokov. Napríklad komisia a členské štáty musí zverejniť plný zoznam orgánov, ktorí sú činní pri vykonávaní Európskeho ochranného príkazu, ale aj ústredné orgány, ktoré príjmajú e, týchto ľudí v členských štátoch a toto, tento zoznam musí byť e, musí byť prístupný na požiadanie všetkým organizáciám, napríklad organizáciám na ochranu obetí a my vyzývame členské štáty, aby robili individuálne hodnotenie e, prístupu a musia poskytovať pomoc, podporu ak boli o to požiadaní. Tiež vyzývame na to, aby ste zavádzali mimoriadne opatrenia v situácii pre zraniteľné osoby so špeciálnymi potrebami a tiež e, musíte poskytovať tlmočnícke prekladateľské služby. Komisia musí stanoviť jasný a istý časový rámec na vydávanie takýchto príkazov, aby sa nezvyšovala neistota ochran- chránenej osoby. A tiež je potrebné poskytovať dostatok informácií obetiam počas procesu, aby sa mohli rozhodnúť a predložiť svoje požiadavky. Chceme intenzifikovať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a ochraňovať základné ľudské práva. Musíme sa orientovať na služby, musíme sa orientovať na, výs- na výcvik týchto osôb, ktoré podporujú obete a ktoré sú kľúčové pri správnej implementácii tohto, tohto tejto smernice napríklad cudcovia a tak ďalej a tak ďalej. A tiež vyzývame členské štáty, aby spustili senzitivizačnú kampaň, vzbudzovanie povedomia, pokiaľ ide o dostupné nástroje ochrany a to sa týka aj mimovládnych organizácií. Keďže ja som bola spravodajkyňou vo výbore LIBE, ja mám tiež svoje vlastné obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť osôb a Tiež som šokovaná tým, že Európska únia sa dostatočne nezaoberá migrantmi a nemôžeme zatvárať oči pred rodovou, rodovým násilím. A toto je realita, ktorá sa týka temer všetkých nás. Máme zo strany EFERA dostatok údajov a Európska únia naozaj musí robiť dostatok na to, dostatočne veľa na to, aby chránila um, interpersonál, ľudí pred interpersonálnym násilím. Jedna z troch žien zažila sexuálne násilie alebo nejaké iné násilie. Jedna z piatich žien zažila stolkovanie. Každá druhá žena bola konfrontovaná nejakým sexuálnym My sa venujeme tejto kampani, kde ženy eh, podávajú svedectvo o sexizme, o, o kultúre sexizmu v našej spoločnosti. A preto by som chcela požiadať vás o podporu pri dosahovaní eh, tejto interpersonálnej bezpečnosti, pretože toto sa musí dostať na program Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne Soraya a spoluspravodajkyňou je Teresa Chimenez. Teresa, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poprvé chcem sa poďakovať eh, aj kolegyni spravodajkni Soraj Pon za našu spoluprácu, ktorá bola veľmi plodná. Dobre sme spolupracovali a snažili sme sa vylepšiť tento um, európsky eh, nástroj, aby sme mohli zareagovať dobre na potreby všetkých obetí takýchto zločinov, všetkých obetí. väčšinou si to predstavujeme, takýto príkaz, ako keby to boli iba ženy, ktoré trpia na takéto rodové násilie, pretože vo väčšine prípadov to sú aj naozaj ženy, ale nemusí tak vždy e, byť. Môže byť e, to nakoniec aj obeť terorizmu, môže to byť e, obeď, ktorú ohrozuje nejaká iná osoba. Takže nie je to úplne bez výnimky takto. Sú to všetky obete e, nejakého trestného činu, ktoré chcú e, túto, e, tento právny nástroj, ktorý im e, dáva jeden štát, si so sebou preniesť do inej e, členskej e, krajiny EÚ. Na samite to bolo predstavené počas španielského predsedníctva zo strany výboru FAM a viem, že to ľudia veľmi pozitívne vtedy vnímali a prijali a bolo povedané, že by bol potrebný nový takýto nástroj, aby sa vytvoril dynamický e, spôsob, taký dynamický spôsob, ktorý by sa odlišoval od toho byrokratického postupu, ktorý v tom čase existoval a ktorý bol veľmi pomalý a ktorý e, vlastne bral obetiam snahu nejakým spôsobom to takto konať, pretože e, častokrát sa dostanú do inej krajiny, kde nehovoria e, tým jazykom a na novo musia ukazovať, dokazovať, že daná osoba ich prenasleduje a potrebuje na novo si vy, e, vlastne získať takýto, takýto príkaz. A potom, keď to iba e, daná osoba odkomunikuje e, v rámci svojej krajiny, dostane sa do druhej krajiny a dostane tam tiež tú ochranu. Aspoň taká bola predstava, že by sme to nastavili e, takýmto spôsobom. A potom už štokholmský program, tam boli vlastne politické reakcie koherentného typu v oblasti spravodlivosti a e, vnútra. A toto EPO vlastne vytvára e, istý, e, isté prepojenie medzi jednotlivými e, právnymi systémami jednotlivých krajín. Ale nefunguje tak, ako by to e, malo fungovať. Ehm, mali sme v Európe tisíce žien, možno, možno aj 100 tisíc, ktoré, boli, ktoré mali takéto príkazy vydané v jednotlivých krajinách EÚ, ale bolo iba 7 takýchto EPO e, vydaných e, v danom roku. E, samozrejme, nie každý si to, to požiada, ale 7 z povedzme 100 tisíc, to je naozaj extrémne nízke číslo, takže mm, to neznamená, že ten nástroj, že tá myšlienka je zlá, ale veď len u nás v Španielsku nemecký občan cestoval až do španielského mesta Castellón, čo je mm, mesto Primory pri Valencii a zabil nemeckú občianku, ktorá bola predtým jeho manželka a ktorá bola e, tehotná. V tomto prípade nedošlo e, k nejakému obvineniu, ale sú to proste dve osoby z inej krajiny, ktoré žijú obidve alebo sa nachádzajú obidve v ďalšej krajine, čiže ten systém nefunguje dobre. A odkedy vstúpil, vstúpila táto e, smernica do platnosti v roku 2000 v januári Európska komisia, takisto agentúry, takisto mimovládky um, získali a dali dokopy veľmi málo informácií, pokiaľ ide o používanie tohto nástroja. Takže nemáme e, dostatočné informácie a máme teda málo e, zdrojov k dispozícii a tým pádom návrh tejto správy, ktorú sme pripravili, vychádza v prvom rade zo štúdie European Parliamentary Research Service a na základe tejto štúdie sa zistili nasledovné veci. Neexistuje centrálny register európskych príkazov. To znamená, že nie je možné vyhodnotiť tú situáciu poriadne. Samotný nástroj je veľmi komplikovaný, čo komplikuje aj uplatnenie tejto smernice zo strany e, národných e, orgánov. A potom posledná vec, komplikuje to aj Ehm, postup samotných obetí. Proste neexistuje jeden jediný postup pre e, zraniteľné alebo ohrozené osoby. Čiže chýbajú informácie, pokiaľ ide o národné orgány, že by o tomto postupe dobre vedeli. Nedošlo k monitorovaniu implementácie EPO v jednotlivých krajinách. Takže komisia to neodsledovala a nevie vlastne, ako to spravili alebo nespravili. Je tam veľký deficit medzi e, Mm, komunikáciou v súvislosti s EPA v jednotlivých členských štátoch. Neposkytuje sa tlmočenie, respektíve preklady e, v prípade EPO, čo v cezhraničnom mm, rozmere je samozrejme veľmi relevantná skutočnosť. E, nie sú poskytované primerané informácie tej chránenej osobe, vrátane možnosti požiadať o EPO e v prípade pre um, odchodu do inej krajiny. Takže toto sú všetko nedostatky, o ktorých sme hovorili v tomto dokumente a zdôrazňujeme aj potrebu e, takých osvetových e, kampaní a komunikácie o tejto téme v jednotlivých členských štátoch. Chýba, chýba prístup k informáciám a to je veľmi škodlivé z hľadiska ochrany konkrétnych e, obetí. V v rámci EPO za každým hovoríme o odchode jednej osoby z jednej krajiny do druhej krajiny a to znamená, že každá osoba sa dostane v danom momente do nejakého právneho eh, do právnej situácie, kde eh, nepoznajú ten právny systém alebo ten jazyk a teda sú mimoriadne zraniteľné. Členské štáty nevytvorili žiaden konkrétny eh, postup pre osoby so špeciálnymi potrebami, či sú to zdravotne postihnuté osoby alebo maloleté osoby a tak ďalej je potrebné, aby systém schvalovania európskeho príkazu bol rýchly, aby bol efektívny a systémy aplikácie v jednotlivých členských štátoch e, by mali konať urgentným spôsobom, pretože naozaj je to otázka veľmi dôležitá hľadiska časového. Treba nastaviť konkrétne e, lehoty a takisto je veľmi dôležitá koordinácia, komunikácia medzi e, príslušnými orgánmi a centrálnymi orgánmi, pokiaľ ide o ochranu obetí a efektívnosť týchto e, príkazov. Chceme, aby členské štáty vytvorili systém e, národné systémy EPO, aby sa lepšie vymieniali informácie s komisiou a členskými štátmi. E, takisto požadujeme, aby komisia vytvorila nejaký systém Európskeho registru, kde by, registra, kde by sa získavali a centralizovali informácie jednotlivých členských štátov. Právne nedostatky a takisto aj praktické nedostatky, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto smernice sa môžu neutralizovať, ak lepšie bude dochádzať ku koordinácii jednotlivých európskych nástrojov na ochranu obetí, ako napríklad smernica kde som tiež, ja bola spravodajkynia svojho času a ktorú momentálne implementujeme a to je smernica, všeobecná smernica o Eh, ochrane a podpore obetí trestných činov. A potom posledná vec, bolo by dobré, aby členské štáty eh, poskytovali informácie a špecifické kurzy o EPO eh, jednotlivým bezpečnostným zložkám a príslušným orgánom jednotlivých členských štátoch a takisto aj odborníkom a profesionálom v tejto oblasti, to sú právnici, sudcovia, prokurátori a tak ďalej. Členské štáty by túto úlohu mali pochopiť, keď o tom sa bude dobre informovať ľudí, komunikovať dobre, tak aj ten nástroj EPO bude reálne fungovať a pomôže jednotlivým obeťam všetkých možných trestných činov, e, činov k tomu, aby sa nestali obeťami aj sekundárnej viktimizácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A obom spravodajkyniam. A teraz máme priestor aj poslankyňam a poslancom. Poprosím, eh, hovorte stručne, skúste sa vtesnať do dvoch minút a nech sa páči. Máte slovo, pán kolega. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. O, ten zámer správy je dobrý, obe spravodajkyne odvedli skvelú prácu. Ďakujem vo správe boli zohľadnené temer všetky pripomienky, ktoré som pri prvom stretnutí so spravodajkými a stieňovými mal. Európsky ochranný príkaz je veľmi dôležitý ochran, e, právny nástroj a mal by byť v plnej miere využitý naprieč Európskou úniou. Z môjho pohľadu je najdôležitejšie určiť, či teda zo strany členských štátov a EÚ, či bude dostatočne propagovaný. A ide o to, aby sa to zaručilo obete musia mať k dispozícii ľahko tento nástroj. A vítam ešte raz túto správu a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, budem sa snažiť o detálnejšie rozvedenie niektorých bodov. Pokiaľ je o zásadné zmeny v texte, tam potrebu alebo dôvod nevidím. Ešte raz ďakujem obom spravodajkyňam. Ďakujem za pozornosť taktiež. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Áno, ďakujem za slovo. V prvom rade ďakujem obom spravodajkyňam za výbornú prácu. Myslím si, že teraz máme pred sebou veľmi dôležitý nástroj a pravdou je, že, ako už hovorila aj pani spravodajkyňa, keď to vlastne vstúpilo do platnosti, tak v roku 2015 a odtedy len 7 takýchto prípadov bolo identifikovaných, kde sa uplatnil príkaz EPO. A samozrejme je tu problém s implementáciou. A myslím, že toto treba napraviť a niektoré konkrétnosti sú v správe obsiahnuté. Sme troška sklamaní tým, že komisia ešte nepresložila svoju správu o implementácii a to je neuspokojivé. Hovoríme teda o smernici a Zatiaľ nemáme ešte správu o implementácii zo strany komisie. Takže musíme túto informáciu požadovať a môžeme e, potom e, voči príslušným členským štátom začať aj príslušné konanie a preporušenie e, právnych predpisov, ale naozaj potrebujeme v prvom rade to, aby komisia tento nástroj brala vážne. Po druhé, je tu aj aspekt harmonizácie úrovne ochrany v rámci členských štátov. Toto tiež správa spomína, uvádza, hovorí sa o stalkingu, teda o e, obťažujúcom prenasledovaní osôb a e, tu treba práve zohľadňovať aspekt obeti. Taktiež sa poukázalo, ako je na jeden z problémov EPO, je informovanosť obetí o takomto nástroji. Preto bude potrebné tiež zvýšiť povedomie občanov o tomto nástroji v členských štátoch. Treba taktiež vykonávať školenia a predovšetkým v oblasti teda ľudí, školenia zamerané na odborníkov v praxi v oblasti právnej. Je to veľmi dôležitý nástroj, ale žiaľ chýba ešte jeho náležitá implementácia. Aj to odcovstvo zo strany komisie nám tu zatiaľ chýba, ale sme pripravení spolupracovať aj so spravodajkyňami, aby sme jasne vyjadrili stanovisko parlamentu. Ďakujem. Ďalší rečník má slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem sa vyjadriť e, takisto chcem naozaj oceniť kvalitu práce našich kolegyň. E, už to tu spomínali aj ďalší kolegovia, tie e, problémy tu sú, hovorili sme o nich prečo to dobre nefunguje a naozaj treba vytvoriť taký koherentnejší rámec na európskej úrovni, pokiaľ ide o ochranu práv obeti. Ja som bola spravodajkyňou v roku e, 2010 e, v súvisiacej veci a naozaj sme bojovali za to, aby sme vytvorili užitočný nástroj, ktorý by bol logický a ktorý by umožnil okrem samotného vytvorenia e, po príkazu aj vyjadriť istým spôsobom európske hodnoty, teda vytvoriť nejaký spôsob odsledovania e, z hľadiska právneho ochrany jednej konkrétnej osoby, ktorá prejde do iného členského štátu. To je vlastne základ toho, o čom tu vlastne v Európe hovoríme v Európskej únii. A ľudia to vtedy veľmi e, vítali, je to dobrý nástroj na spoluprácu, je to krok dobrým smerom, pokiaľ ide o prevenciu, je to dobrý krok, pokiaľ ide o ochranu práv obetí, vtedy, keď sme teda toto prijímali. A musím povedať, že naozaj som zaskočená a som aj smutná oprímne povedané, že iba 7 takýchto príkazov EPO bolo e, doteraz vydaných. To je až neuveriteľné číslo. E, rozmanitosť, to je v poriadku, áno, máme rôzne právne systémy v rôznych krajinách, samozrejme to je istá časť vysvetlenia tejto, tohto neúspechu miera spolupráce z jednotlivých členských e, štátov a pozerám, či tu je aj niekto z rady, ale tá reakcia e, vlastne e, tu sa všetci predsa zhodneme, všetci chápeme, prečo je to dôležitá vec, prečo je to zaujímavé a dôležité pre dnešnú Európu, Európu, ktorá má slúžiť našim občanom. Dobre vieme, aké sú tam výzvy, nedostatky, vieme, ako chceme, aby to fungovalo lepšie a potom Dva dní dozadu bol e, Medzinárodný deň boja proti násilí na ženách a všetci ľudia v veľkých členských štátoch hovoria o nedôstojnej situácii v niektorých členských štátoch a práve teraz by sme sa mali o to viac snažiť. E, samozrejme, tu my to ľahko povieme, ale ide o to, aby naozaj sa tieto veci dostali do praxe v jednotlivých členských štátoch. E, pridaná hodnota tohto nástroju je podľa mňa jasná, ale pokiaľ to nikto reálne nepoužíva, tak na čo to je dobré? A na čo tu vôbec sedíme? Na čo tu sme? E, v jednotlivých inštitúciách, keď potom e, mesiace rozprávame o nejakom nástroji a ten nie je na nič dobrý. Čiže kolegovia, ktorí by v tomto najviac e, mali sa vyjadriť, tí tu dnes ani nie sú, ale áno, na tom sa zhodneme, že všetci si myslíme, že ten nástroj teoreticky dobrý je, mal by sa používať viac a mal by e, generovať naozaj e, ochranu skutočných obetí. Ďakujem. Now... Ďakujem pekne. A teraz má slovo komisia, ak si predstaviteľ komisia želá vyjadriť sa. Áno, ďakujeme pekne za slovo som predstaviteľka z Európskej komisie DG Justice. Chcem ešte raz poďakovať Európskemu parlamentu za túto výbornú správu, to je ozaj komplexná a berieme ozaj veľmi vážne všetky tie aspekty, na ktoré bolo poukázané a ktoré sú zahrnuté v tejto správe. A taktiež e, zdieľame e, obavy z toho, že tento dôležitý nástroj sa náležite v praxi neuplatňuje. Európska komisia e, musí tiež ešte vylepšiť tú transpozíciu a aplikáciu tohto nástroja, teda aj smernice a aj nariadenia. A toto je ozaj veľmi dôležité a toto ide našou prioritou. A pokiaľ ide o Smernicu v posledných mesiacoch sme boli ozaj veľmi eh, zaneprázdnení, Ide o dôležitú transpozíciu tohto dôležitého nástroja. Môžem povedať, že všetky členské štáty, ktoré transponovali túto e, smernicu, tak vieme o nich. Čiže existuje kompletná notifikácia taktiež zo strany všetkých členských štátov. A vychádzajúc z tejto informácie môžeme začať pripravovať našu správu a budeme tam hovoriť samozrejme aj o uplatňovaní tohto nástroja. Budeme hovoriť o obetiach a o osobách, ktoré sú v ohrození a ktoré sa môžu e, uchádzať o použitie takéhoto nástroja napríklad už aj v roku 2018. A ďalej, pokiaľ ide o e, zvýšenie povedomia a poskytovania a rozširovania informácií o EPO. Preto sme sa rozhodli, že komisia bude na portáli e-justice tzv. kútik pre obete Victims Corner. Tam budú k dispozícii informácie, ktoré sa týkajú príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré majú moci konať v otázkach EPO a to bude samozrejme všetko preložené do všetkých jazykov členských štátov EÚ, aby každý, kto potrebuje takéto informácie, aby ich mohol získať. Pokiaľ ide o ochranné e, príkazy v občiansko-právnych sporoch, ale aj pokiaľ ide o EPO vo veciach trestných. Takže keď sa stretneme s členskými štátmi, s národnými exportmi, pokiaľ ide o otázky práv obeti. Napríklad 21. januára plánujeme stretnutie na vysokej úrovni s národnými expertami a bude to o právach obetí a budeme sa venovať konkrétne tomuto problému a určite budeme prezentovať aj výsledky e, správy Európskeho parlamentu a budeme diskutovať s členskými štátmi, ako zabezpečiť, aby obete a iné ohrozené osoby mali naozaj e, možnosť využiť tento veľmi dôležitý nástroj. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dávame opäť priestor spravodajkyniam. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Naozaj už nemám až tak veľa, čo by som k tomu ešte dodala. Naozaj je to vážny problém a fakt je, že 114 tisíc národných EPO bolo vydaných už za ten krátky čas a len 7 európskych ochranných príkazov sa vlastne realizovalo. A to, na to sme poukázali v správe. Naozaj potrebujeme e, zmeniť ten prístup k tomuto nástroju. Takže je dobré, že komisia už má k dispozícii všetky tieto materiály ale zatiaľ ešte naozaj my sme nemali e, tú spätnú väzbu z komisie doteraz, s ktorou by sme mohli pracovať. Naozaj toto treba pokladať za vážnu prioritu, významnú prioritu, tento nástroj EPO v rámci EU. A chcem teda poďakovať e, mojej spolu spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, s ktorými sa veľmi dobre spolupracovalo. Ďakujem pekne. A ešte teda pani Chimenez má slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. A kolegyni Soraje Post a chcem tiež poďakovať aj jej, aj tieňovým spravodajcom a teší ma to, že komisia už má k dispozícii údaje, ktoré, o, o ktoré sa budeme môcť oprieť a v praxi, prakticky sme doposiaľ nemali dosť materiálu ale vidím tu e, priestor pre to, že obete budú mať k dispozícii tento nástroj, že, budú mať prst, že sa na, na webovej stránke komisie tiež vytvorí ten priestor na portály, kam budú mať obete prístup a dozvedieť sa viac, budú môcť. Ale zatiaľ teda zlyhávalo to asi, že nebola aj politická vôľa pri uplatňovaní EPO. A v tom, musíme zistiť, kde nastala chyba v tom celom reťazci. Že ten reťazec v podstate poriadne nefungoval, ani informácie neboli dosť do dispozícii, možno neboli zaškolení pracovníci policie a tak ďalej a tak ďalej. Takže hm, myslím, že obeď má problém aj v tom, že eh, v podstate má strach v prvom rade. A v tomto kontexte strachu E, obed radšej nekoná nič. Preto nepožiadajú o EPO a e, boja sa cestovať obete a boja sa uplatniť tento e, nástroj, lebo nie sú si istí, či v inej krajine bude poskytnutá rovnaká ochrana osobe, ktorá ochranu potrebuje. Takže keď som povedal, že áno, ale v tej druhej krajine tam nemám príbuzných, takže neviem, aká bude tá úroveň ochrany. Takže určite obeď e, budú potrebovať oveľa väčšiu mieru podpory a pomoci a budeme sa musieť snažiť pomáhať im, aby dokázali zvládnuť takéto náročné situácie. A zatiaľ to zlyháva. Bohužiaľ, z tých 7 e, EPO, e e, ktoré doteraz boli naozaj vymáhané. to bolo naozaj prekvapujúce, že ani v rozvinutých krajinách EU sa to neuplatňuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pani spravodajkyniam aj tieňovým. A Takže 7. E, decembra je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov o 18.00. Ďakujem aj všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí, e, ktorí sa zapojili do diskusie. A tým pádom končíme tento bod programu. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam z výboru FAM taktiež. So, colleagues, carries on. Takže, vážení kolegovia, kolegyne, pokračujme ďalej bodom 12, kde budeme mať krátku prezentáciu štúdií zo strany Európskej migračnej siete. Počkáme, kým kolega príde dopredu medzi nás. Takže vážení kolegovia, prejdeme rovno na bod 12 a tu ide o štúdiu Európskej migračnej siete, kde ide o nezokánne zamestnávanie príslušníkov e, tretich krajín e, v Európskej únii a dovolil by som si privítať Juliana Tangermana, ktorý je výskumníkom a analytikom Nemeckého národného kontaktného miesta. Zaoberá sa migráciou a utečencami a táto štúdia sa zaoberá trendami v celej Európskej únii, poskytuje nám prehľad a ako to vyzerá so smernicou, ktorá bráni nezákonnému zamestnávaniu príslušníkov tretich krajín. A ide tu o možnosti legálnych spôsobov, o preskúmanie legálnych spôsobov, ako zamestnávať týchto občanov tretich krajín. A je tu aj hm, prieskum o tom, ako aby sa títo migranti mohli u nás zamestnať a ide aj o príležitosti v Únii. Takže, pán Tangerman, máte 10 až 15 minút, potom budeme mať kolo otázok a odpovedí, čiže zhruba máme na celý tento bod okolo pol hodinky. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zavítali medzi nás a teraz nech sa páči, dávam priestor vašej prezentácii. Áno, ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludne, ďakujem za tento milý úvod a tiež by som sa chcel poďakovať aj vám, pánom poslancom, a členom tohto výboru za to, že mám možnosť prezentovať vám zistenia našej štúdie o nezákonnej zamestnanosti migrantov. Moje meno je Julian Tangerman a ja som výskumníkom Nemeckého federálneho úradu pre migráciu a otečencov a tiež som členom Národného kontaktného bodu, ale by som teda chcel pripomenúť že máme 28 takýchto kontaktných bodov. Tu spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, univerzitami a toto je koordinované celé zo strany Európskej únie. Takže teraz by som vám chcel uh, prezentovať výsledky z príspevkov 23 národných kontaktných bodov. Táto štúdia bola spustená v roku 2016 a bolo tam 125 strán, bolo tam niekoľko otázok a táto štúdia je zverejnená a sú tam aj tie národné príspevky. My sme na tejto správe spolupracovali tak, že teraz nebudem zachádzať do podrobností v rámci tejto prezentácie, ale pokúsim sa vám poskytnúť prehľad na európskej úrovni. Prečo sme sa rozhodli, že sa budeme venovať tejto téme nelegálnemu zamestnávaniu príslušníkov tretích krajín? Európska únia dostala mandát bojovať proti takémuto nelegálnemu zamestnávaniu týchto ľudí na základe e, smernice z roku 2009. Potom sme vydali ten zdroj problémov a ten, tým zdrojom problémov sú hospodárske dopady, migračná politika a jej ciele. A pokiaľ ide o politiku, tu ideme o to, že chceme znižovať nelegálnu migráciu a tiež chceme zachovávať základné ľudské práva a chceme brániť zneužívaniu týchto ľudí. Takže E, pracujeme na národnej úrovni, kde bojujeme proti tejto, tomuto nelegálnemu zamestnávaniu. A e, snažíme sa nájsť stratégie a príklady správnej praxe, dobré skúsenosti, takže toto nelegálne zamestnávanie to sa zakladá na obchádzaní týchto zákonov, ktoré sa týkajú zamestnávania, takže niekedy títo ľudia nesplňajú podmienky na to, aby sa legálne zdržiavali krajine a napriek tomu už sa tam zamestnajú a potom sa štúdia zameriava na zamestnávanie takých ľudí, ktorí majú legálny štatus, ale pracujú nezákonne, nelegálne. No a potom vysielaní pracovníci a tiež e, e, SZČ, to nebolo predmetom nášho skúmania. Takže tuto máme hm, opatrenia, ktoré možno zaviesť na to, aby sme predchádzali takejto zamestnanosti, potom identifikácia, inšpekcie, potom sankcie pre zamestnávateľov a potom aj výsledky E, ktoré sa týkajú tých samotných príslušníkov tretich krajín. E, takže tie základné zistenia, ktoré sme pozorovali v týchto oblastiach, preventívne opatrenia, ktoré robia členské štáty, aby bojovali proti nezákonnému zamestnávaniu. To sú dve, dva druhy opatrení. Tie opatrení, ktoré sa zameriavajú na zamestnávateľov a zamestnancov, teda tých príslušníkov tretich krajín. My sme tu spúšťali osvetové kampane v oboch týchto skupinách a väčšina členských štátov povedala, že podporovali tieto e, skupiny cez webovské stránky. A potom tu bola legislatíva, ktorá e, zavezovala jednotlivé orgány, pokiaľ ide o týchto príslušníkov tretích krajín. Potom veľký počet členských štátov uviedlo, že mali partnerské dohody so zamestnávateľskými organizáciami, ako aj s odbormi, ktoré spustili na národnej úrovni, aby bojovali proti nelegálnemu zamestnávaniu. A v týchto odpovediach členské štáty zaznamenali aj faktory úspechu na strane zamestnávateľov a potom aj sankcie, teda tie odrádzajúce účinky sankcií, ktoré tu môžu byť. A potom tu boli formálne a neformálne partnerstva medzi rôznymi orgánmi a organizáciami. Na strane zamestnávateľov sme zistili, že napríklad sme poskytovali informácie, poradenstvo a to môže byť pozitívnym faktorom, aby sme zabránili vykorisťovaniu e, takýchto pracovníkov alebo poskytovaniu zlých pracovných podmienok. Toto robili aj mimovládne organizácie. Takže ako funguje táto prevencia? takže ako sme to identifikovali? Tuto, na základe tejto štúdie sme zistili, že toto je organizované v rámci členských štátov veľmi rôzne. Toto sú inšpektoráty práce, ktorí vykonávali tieto inšpekcie, ale v niektorých prípadoch to môžu byť aj iné orgány. V nemeckom prípade je to colný orgán. Potom tie inšpekcie, ktoré sa týkali dodržiavania zákona. Fínsko je jediný členský štát, ktorý má jednotku, ktorá sa venuje cudzím pracovníkom a tieto inšpekcie sa plánujú na základe hodnotenia rizika, kde sa snažíme identifikovať riziko v rámci tejto zamestnanosti. Takže to je na základe smernice a vo väčšine členských štátov tieto inšpekcie sú, je možné plánovať na základe národných plánovacích kritérií alebo napríklad vzdielanie e, na fórach a, a potom aj verejnosť e, sa môže tomu venovať a potom niektoré členské štáty majú e, horúcu linku zriadený No, takže sme sa zaoberali zamestnávateľmi ako aj zamestnancami a pozreli sme sa aj na zamestnanecký vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a v niektorých členských štátoch sa e, kontroluje aj povolenie na pobyt. V niektorých členských štátoch sme dostali príspevky, kde e, a, a tam ten, e, tie inšpekcie boli, zamestnancov mali príliš málo na to, aby vykonávali tieto inšpekcie. No a keď sa pozrieme na rozsah tohto fenoménu, vidíme, že um, v tejto oblasti máme nedostatočné údaje a to je preto, lebo tieto štatistiky nie sú porovnateľné, pretože členské štáty používajú rozdielnu metodológiu na zberu údajov. No a potom toto je veľmi dôležitá záležitosť. Toto je taký skrytý jav, taký, taký skrytá, skrytý charakter, že niekedy to neodzrkadluje skutočnú e, situáciu, len postup v rámci presadzovania práva. A to je v dôsledku viacerých faktorov. Takže výsledky sú veľmi selektívne, takže možno mať len také predbežné závery. Pokiaľ ide o prerozdelenie týchto identifikovaných prípadov, toto je veľmi nerovnorodé. Väčšinou ide o mužov medzi 25 až 35 rokov veku, ktorí sa zamestnávajú v malých a stredných podnikoch, v sektoroch ako napríklad turizmus, stravovanie a na stavbách. No a tí, ktorí boli usvedčení, im môžu byť uvalené rôzne sankcie. Tieto sankcie sú veľmi rôzne, ktoré možno uplatňovať. Vo väčšine členských štátov sú to určité sankcie, napríklad za zamestnávanie, týchto buď nelegálne zdržiavajúcich sa alebo legálne zdržiavajúcich sa príslušníkov tretich krajín. Niekto, niekedy sú to pokuty, pokuty sú rôzne medzi jednotlivými členskými štátmi, závisí od povolenia na pobyt tej nelegálne zamestnávanej osoby a potom niekedy môže prísť aj k odňatiu slobody, alebo k dočasnému, alebo stálemu e, zatvoreniu spoločnosti. No a pokiaľ ide o účinnosť týchto sankcií, e, tento obraz je tu veľmi rôzny. Špecificky sa to týka e, tých finančných sankcií, ktoré majú odrázajúci účinok, ale niektoré tie sankcie boli príliš benevolentné a niektorí povedali, že ten dopad je príliš nízko. A také kľúčová záležitosť je, že ten odrádzajúci účinok je menej závislý od prísnosti, ale od uplatňovania, skutočného uplatňovania sankcií. Niektoré členské štáty sa vyjadrili aj k výzvam, ktoré sú monitorovanie, zisťovanie a poskytovanie dôkazov nelegálneho zamestnávania. Niekedy je to po- možné poskytnúť veľmi rýchlo a jeden členský štát eh, povedal, že monitorovacie zdroje sú nedostatočné Hm, pokiaľ ide o rozsah monitorovania. Potom osvedčené postupy, eh, ktoré boli zamerané, integrované a je to komplexná politika a právny rámec. šest členských štátov sa vyjadrilo v tomto zmysle a potom je potrebné zabezpečiť účinné sťažnosti, mechanizmus eh, sťažnosti. No a potom sa pozrime na to, čo sa môže stať takejto osobe, príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa nelegálne e, zamestnáva. Takže môže sa to týkať aj návratu, e, pokút, alebo môže byť identifikovaný ako obeď e, obchodovania s ľuďmi, alebo môže stratiť svoje povolenie na pobyt. A teda, ak mal povolenie na pobyt, môže o ňoho prísť. No a v tejto štúdii sme sa venovali viacerým prípadovým štúdiám, vrátanie poradenstva závisí od členského štátu, kde sa táto osoba nachádza. Tie postupy môžu byť veľmi rôzne, ale táto prípadová štúdia poukazuje aj na to, že vo väčšine prípadov podľa legislatívy členského štátu tento príslušník tretej, no, tretej krajiny to je možnosť 23, môže byť vrátený do svojho členského štátu pôvodu, alebo môže v konečnom do, dôsledku dostať aj povolenie na pobyt a môže sa jeho, um, jeho situácia regularizovať. No a potom jedna, jeden z výsledkov bol, že môže požadovať kompenzáciu za nezaplatené za nezaplatené mzdy, ale aj dane a tiež môže dostať na záver zmluvu, právoplatnú zamestnaneckú zmluvu, v niektorých členských štátoch aj občianská spoločnosť hovorila, že toto sa v praxi stáva len málo kedy, pretože e, títo príslušníci tretich krajín nechcú spolupracovať s verejnými orgánmi, pretože sa obávajú negatívneho výsledku. Takže naozaj je to taký skrytý fenomén a nie je to také jasné. Potom tam môže byť e, jazyková bariéra, nedostatok informácií. Najmä pokiaľ ide o príjmanie informácií o ich právach, títo príslušníci tretich krajín nie sú schopní požadovať tieto svoje práva na základe článku 6 tejto smernice o E, týchto postupov môže niekedy prísť k nútenému návratu. Aj počas zamestnaneckého pomeru musia, mať, musia byť dodržané pracovné podmienky v rámci týchto prevádzkární a aj tu by mali byť e, poskytované informácie a v rámci tejto štúdie sme mali tiež osvedčené postupy Väčšinou však to boli ustanovenia a informácia, ktoré poskytovali mimovládne organizácie alebo odbory. Teda, aby som to uzatvoril k týmto výzvam, ktoré sme identifikovali v rámci tejto štúdie, opakovane možno povedať, tak ako tá štúdia z roku 2016 povedala, že musíme zasiahnuť proti e, tomuto nelegálnemu zamestnávaniu príslušníkov tretich krajín. Je tu viacero možností, ako konať Napríklad je potrebné zabezpečiť e, účinný prístup k mechanizmu podávania šťaznosti, musíme zlepšiť a zvýšiť počet identifikovaných prípadov a to sa týka zdrojov, inšpekcií, zamestnancov, ale musíme zlepšiť kvalitu údajov na úrovni členských štátov a tiež musíme presadzovať jednotlivé sankcie, aby tieto sankcie mali odrádzajúci účinok a aby boli účinné v praxi a toto bude bezpodmienečne nutný krok, aby sme znížili túto toto nelegálne zamestnávanie, ale keď aj čelíme týmto výzvam, musíme konštatovať, že niektoré členské štáty naozaj neboli nečinné a keď sme v roku 2016 spustili túto štúdiu, tak 18 e, členských štátov nedávno prijali alebo príjmajú novú legislatívu. Týmto by som chcel ukončiť môj krátky príspevok k tejto štúdii, ktorá mala viac ako 250 strán a teraz sa teším na diskusiu s vami. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. Hlási sa niekto o slovo? Dobre, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Prosím, môžete nám povedať niečo o národnosti týchto príslušníkov tretich krajín, ktorí sa nelegálne zamestnávajú v rozličných členských štátoch Európskej únie a v akých typických sektoroch sa zamestnávajú? Ktoré sú tie typické sektory, kde, by sa, kde sa títo zamestnávajú nelegálnym spôsobom? Či sa to rôzni medzi členskými štátmi, v mojej vlastnej krajine, Napríklad e, sú relevantným problémom etnické reštaurácie, pokiaľ ide o tento problém. Teraz tam pani Valero. Myslím si, že ja už som odpovede dostala na moje otázky v rámci prezentácie, ale vlastne sú tam dve skupiny. Tí, ktorí prichádzajú ako e, utečenci a ktorým bol odmietnutý azyl a ktorí ostávajú a potom tí, ktorí prichádzajú z takých krajín, ktorí nikdy nepožiadali o povolenie na pobyt, lebo by ho tak či tak nedostali. Takže sú to vlastne dve skupiny a vy rozlišujete, či rozlišujete medzi týmito skupinami a či sú z rôznych krajín. Napríklad v mojej krajine vo Švedsku eh, veľmi veľa týchto ľudí bez dokumentov dostanú odmietnutie, teda ich azyl je zamietnutie, ale oni nechcú ísť domov, oni ostanú u nás. A aj keď im naše orgány chcú zaplatiť za to, aby sa vrátili domov, oni sa aj tak rozhodnú, že ostanú. Takže naozaj je to veľmi komplikované, je to veľmi ťažká situácia vo Švédsku, najmä počas zimy a tak ďalej ale máme tam veľmi veľa ľudí, ktorí prichádzajú z krajín, kde nie je možné dostať azyl dnes. A oni jednoducho prídu, ostanú a my ani nevieme, koľko ich vlastne je. Takže moja otázka je, či rozlišujete aj tuto, e, či to máte nejako zdokumentované a aké ochranné, ochranné možnosti máme, aby sa títo ľudia dopracovali k svojim právam, nie len na základe smernice o sankciách, ale aj iné práva zamestnancov, pretože toto celé je veľmi problematické. Katarína, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať pánovi Tangermanovi za to, že popísal svoju prácu. Ja som z Talianska a medzi tými krajinami, ktoré prispeli k tejto štúdii, Taliansko sa neuvádza ale aj u nás sa robí veľmi veľa za to, aby sme riešili problém e, týchto nelegálnych pracovníkov, najmä v oblasti potravinárskeho priemyslu a polnohospodárstva, e, pretože je ich tu veľmi veľa tých ľudí, ktorí sú vykoristovaní a toto je v rukách e, zločineckých organizácií. Ukázalo sa na príklade iných krajín, že to vlastne organizujú zločinecké skupiny a potom aj pokiaľ ide o prevenciu, vy ste spomenuli iniciatívy, ktoré sa mm, zameriavajú na zamestnávateľov ako aj na zamestnancov. Ale teraz moja otázka. Tie iniciatívy, ktoré ste tu načrtli, tie sa už črtajú, ale je potrebné senzibilizovať verejnosť, najmä v poľnohospodárstve. U nás je tam najviac týchto pracovníkov Takže je potrebné informovať aj spotrebiteľov. A mali by sme ľuďom otvárať oči, mali by sme ich školiť. A tu nie ide len o e, zdravú produkciu, o biologickú produkciu, ale je potrebné dbať aj o tú etickú dimenziu v e, poľnohospodárskej produkcii. A potom mám ešte jednu otázku. A tu ide o to, kedy sa toto označí. Hovorilo sa to, že, že je len veľmi ťažké detekovať toto ťažké vykoristovanie, pretože nemáme dostatok zdrojov, ale ja si myslím, že sú tu aj iné dôvody, ktoré sú za to zodpovedné. A to znamená, že títo zam, zamestnanci neudajú týchto zamestnávateľov, pretože sa boja dôsledkov, že by ich zadržali, odňali im osobnú slobodu alebo by im odňali povolenie na pobyt. Takže sú iniciatívy pracovníkov, aby vôbec mohli toto udať a signalizovať. Áno, ďakujem pekne, Jean Lambert. thank you. And my apologies for missing the, the beginning. Ďakujem pekne. Možno už e, niečo bolo e, spomenuté, ale chcem sa e, vrátiť k tomu, čo spomínali kolegovia, pokiaľ ide o klasické sektory v rámci tohto. Ja čo si spomínam na konkrétnu legislatívu, tak tam sme sa sústredili na to, aby sa venovali členské štáty inšpekcii práce a podobným otázkam. A jedna z mojich otázok by bola, aby teda či tento cieľ, to zacielenie bolo správne a primerané, alebo či tie členské štáty, ktoré sú sústredili na niektoré konkrétne sektory, či potom sa menej venovali tým iným. Čiže ten, či tento sektorálny prístup bol efektívny. E, samozrejme, keď e, sa pozrieme na niektoré konkrétne členské štáty, vrátane toho môjho, treba na tom ešte pracovať bližšie a zase zamestnávateľia nemôžu získať, nedokážu dostať e, pracovné povolenia pre zamestnancov, takže tam vznikajú ako keby vlastné problémy zo strany členských štátov, ale pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa alokujú, keď sa na toto pozrieme aj e, napríklad na výbore EMPL, kde tiež pracujem, keď sa, pozrite, keď sa spýtate členských štátov e, na ich inšpektoráty práce, tak zistíte, že častokrát e, vlastne veľa zdrojov sa nealokuje. Oni sa sťažujú na ten problém, ale potom zdroje nealokujú. A to je realita. Čiže tie zdroje neposkytujú. Pokiaľ ide o práva v súvislosti s dodatočným získaním e, platu zo strany samotných e, pracujúcich, tak jedna téma, ktorá tu bola spomenutá, bola, že členské štáty by mali zaplatiť to, čo e, je dlžná suma a potom to získať spätne od tých zamestnávateľov, a to sa nakoniec do tej smernice nedostalo, ale chcem sa spýtať, či sú nejaké členské štáty, ktoré platia túto dlžnú sumu a potom sa to snažia vymôcť od zamestnávateľov s tým, že by sa to uh, e, bolo skôr takto, než že by ľudia si to museli sami vybavovať tieto peniaze, ktoré im dlžia napríklad z Brazílie alebo z Kade. A pokiaľ ide o tie údaje, ktoré členské štáty k tomuto majú, čo sa týka povahy, zamestnávateľov, veľkosti podniku a tak ďalej, a teda vôbec či e, m, majú údaje, pokiaľ ide o počet počet ľudí, ktorí sú takýmto spôsobom zamestnaní. Bola to je otázka o mm, národnosti, o, ro, o pohlaví, čiže či takýmto spôsobom sa vedú údaje o ľuďoch, ktorí sú takýmto nejakým nejak neregulárnym spôsobom zamestnávaní. A potom posledná otázka, či sú členské štáty, kde tretie strany takisto môžu takéto podania e, e, nahlasovať, pokiaľ Mm, teda to môžu e, nahlasovať niektoré osoby, tak či aj tretie strany majú takéto právo. A teda v koľkatých členských štátoch? Pán Lebreto, nech sa páči, ďakujem pekne pánovi Tangermanovi za jeho prezentáciu. Táto téma je zaujímavá téma, sú to nezákonní zahraniční zamestnanci, ktorí prichádzajú z iných krajín, ako sú krajiny EÚ a teda to je zase trochu iné ako ten problém, ktorý častokrát v médiách e, vnímame, to sú tí nezákonní, detašovaní alebo vyslaní pracovníci, čiže toto je zase iná téma. Čiže hovoríte, že treba sankcionovať e, zamestnávateľov, ktorí zneužívajú e, zlé podmienky takýmto spôsobom a e, to je naozaj pravda. Vylepšenia prebiehajú vo viacerých členských štátoch a to je dobrá správa. Ale takisto, myslím si, treba trestať e, nezákonných e, E, zahraničných pracovníkov, pokiaľ akceptujú takéto nezákonné zamestnávanie, pokiaľ o tom e, vedia. To treba jasne povedať. V našich krajinách je veľká nezamestnanosť a teda treba bojovať proti nezákonnej práci aj v takejto podobe. Bohužiaľ, Takisto ste povedali, že napriek všetkým dobrým úmyslom nie je vôbec jasné, že sa nám darí efektívne bojovať proti takéto nekonnej práci, pretože v mnohých krajinách e, chýbajú zdroje, chýbajú inšpektory práce a mm, to je zaujímavá vec. Chcem sa spýtať, či si myslíte, aspoň teda ja si to myslím každopádne, že je istá zodpovednosť za toto aj samotnej Európskej únie. K tomu chcem povedať tri veci. Poprvé, je zjavné, že šengenská dohoda, ktorá otvorila veľmi výrazne ehm, hranice, tak e, tento celý jav umožňuje do veľkej miery a teda komplikuje e, e, situáciu členským štátom. Potom druhá vec, Európska únia mala istú politiku škrtov, ktorá obmedzuje alebo pri, primela členské štáty, aby znižovali svoje náklady um, svoje výdavky e, aj v tejto oblasti a v mnohých ďalších, treba to jasne povedať, pretože je ľahké teraz e, plakať nad tým, čo sa stalo, keď e, príčiny toho, čo sa stalo, sú predsa známe. A potom posledná tretia vec, treba si povedať otvorene, či nie sú rôzne lobby, ktoré za týmto všetkým v skutočnosti stoja, ktoré sa snažia ťažiť z tejto nezákonnej práce, pretože všetci dobre vieme, že v prípade mnohých E, pracovníkov, títo nezákonní zamestnanci sú lacnejší než tí legálni zákonní, čiže e, či náhodou tam nie sú nejaké lobby, nejaké nadnárodné spoločnosti, ktoré ovplyvňujú situáciu tak, aby sme sa dopracovali až do tejto smutnej situácii, ktorý, ktorú dnes máme. Ďakujem pekne za vašu reakciu vopred. Chcete zareagovať na tieto otázky? Yes, uh, thank you very much. Ďakujem pekne za tieto otázky. Prejdem ich po jednej. Poprvé, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, respektíve sektory, máme isté údaje k dispozícii v prípade niektorých členských štátov, ale nie v prípade všetkých členských štátov. Nie všetky majú e, takéto disagregované údaje, takže je tam e, nedáva zmysel, myslím, že spomínať nejako veľmi tu na tie členské štáty a tie sektory, pretože to týka iba niektorých krajín, iba tých, ktoré nám tie dáta naozaj poskytli. Pokiaľ ide o sektory, to, čo platí v prípade väčšiny členských štátov, je to, čo som spomenul, že prezentácia to síce sú sektory, ktoré si vyžadujú e, prácu nekvalifikovanú a častokrát e, to je stavebníctvo, cestovný ruch, hotelové služby, reštaurácie a tak ďalej. Ďalej rozdiel medzi utečencami, ktorí nedostali štatút a ktorí zostali tu a medzi e, príslušníkmi tretích krajín, ktorí prídu do krajiny a chcú získať nezákonné zamestnanie. V tejto štúdii sme tieto rozdiely nejako veľmi nezdôrazňovali. V prípade nemeckého prípadu, čo je spoločne s autorom nemeckého príspevku do tejto štúdie, môžem povedať, že sme nemali k tomuto nejaké veľké mediálne pokrytie. Nemáme žiadne empirické štúdie, ktoré by sa snažili tieto dve skupiny odlíšiť a potom pozrieť sa na to, aké rozdiely tam sú. Proste chýbajú nám k tomuto vedomosti. Potom pokiaľ ide o to, aké e, nejaké povedzme zábezpeky tu máme, to bola otázka, ktoré, ktorá tu viackrát zaznela. Samozrejme smernica ráta s nejakým mechanizmom sťažnosti voči členským štátom a videli sme, že tento mechanizmus sťažnosti alebo tieto mechanizmy sťažnosti sa nastavujú v jednotlivých členských štátoch jednotlivým alebo rôznymi spôsobmi. Máme napríklad prax identifikovanú v Belgicku, kde v rámci inšpektorátu práce je možnosť e, pre e, inšpektorov, aby na základe záruky toho, respektíve takto, že samotní zamestnanci, ktorí majú chránené svoje práva, môžu e, podať takúto stiažnosť proti svojmu zamestnávateľovi. Takže toto Eh, je zabezpeka, ktorá je veľmi praktická a funguje a zároveň vidíme, že častokrát sa pracuje aj na, zo strany eh, odborárskych organizácií a mimovládnych organizácií, ktoré eh, majú také drop-in centra, napríklad vo Švedsku to existuje, alebo v Rakúsku. To sú dva členské štáty, kde fyzické priestory existujú, kde takíto pracovníci môžu prísť, získať informácie, poradenstvo a e, dostať aj tú podporu pri ich sťažnostiach. Čo sa týka kriminálnych organizácií, ktoré by boli aktívne v tejto oblasti, štúdia toto špecificky nespomínala, nie je k tomu nejaká výskumná otázka, ale máme správu od španielského kontaktného miesta, kde je napísané, že zahraničné organizácie sa do, tohto, do tejto oblasti dostávajú čoraz viac. Pokiaľ ide o prevenciu, ak sa zoberie do, do úvahy všeobecná verejnosť a spotrebitelia, nemáme k tomu nejaké špeciálne informačné kampane, ktoré by v tejto oblasti prebiehali, ale ako ste správne povedali, to je niečo, čo by mohlo sa prípadne zvážiť. Potom to bola ďalšia otázka. Tu takisto aj kolegovia zopakovali, teda či tretie strany takisto môžu e, pomáhať pri prekladení stiažnosti také strany, ktoré môžu konať v mene e, príslušníkov tretich krajín. E, toto je v smernici uvedené. Ráta sa s tým a v niektorých členských štátoch je taká možnosť. Momentálne vám to neviem úplne presne povedať, ktoré to sú, ale v tej správe to niekde uvedené je. Otázka e, toho, ako funguje targeting a či je to úspešný e, model, teda ktorý sa týka konkrétnych sektorov. Efektívnosť sme um, to nepozrieme sa na inšpekcie z hľadiska toho, koľko uh, príslušníkov tretích uh, štátov sa v takéto situácii nachádza, čiže presná otázka, odpoveď na túto otázku je, nie, nemáme toto ako predmet našej štúdie minimálne Uh, z našej strany vám nemôžeme na to jednoznačnú uh, odpoveď. Čo týka zdrojov, dostali sme odpoveď zo rôznych členských štátov, teda, že tie zdroje nie sú dostatočné a toto spomenuli aj viaceré členské štáty po svojich príspevkoch. príspevkoch nebol to, e, nebola to nejaká záležitosť, ktorá by sa tom štúdiu, v tej štúdii veľmi riešila a nebola to ani odpoveď, ktorú by často členské štáty poskytovali. Pokiaľ ide o dáta, ktoré majú členské štáty disagregované podľa e, pohlavia a podľa iných kategórií, niektoré členské štáty áno, E, niektoré, niektoré majú veľmi tie dáta agregované a naopak iné e, nie sú tak ďaleko, pokiaľ ide poskytanie, e, poskytovanie správ. Komisia spolupracuje s členskými štátmi v tomto bode na vylepšovaní poskytovania správ a k tomu všeobecnú pripomienku, lepšie, lepšie reportovanie keď je poskytnuté, tak vtedy môžu byť aj lepšie zacielené samotné inšpekcie a potom môžu byť aj lepšie dáta. Takže je to taká vec, ktorá sa navzájom ovplyvňuje. Inšpekcia a dáta. Čiže e, áno, vylepšovanie e, kvality dát môže celkovo prispieť k vylepšeniu situácie, situácie ako takej. Potom posledná otázka, ktorú mu tiež na zozname, tá sa týka príslušníkov tretich štátov samotných ako som povedal vo výsledkoch v prípade občanov e, tretich e, štátov legislatíva ráta s výstupmi, ktoré sa dajú vnímať ako sankcie naozaj, ale je veľmi dôležité pre príslušníkov tretich štátov, aby mohli konať. Momentálne to môžu robiť iba vtedy, ak majú dostatočné informácie. Zatiaľ sme neriešili otázku toho, koľko príslušníkov tretich štátov majú informácie a ktorí nemajú informácie, keď vstupujú do zamestnanosti alebo do e, zamestnania, ktoré je nezákonné svojou povahou. A v tomto zmysle je myslím si dôležité pamätať na to, že osoba v takejto situácii môže konať iba ak má primerané vedomosti a informácie. A tam už je potom veľmi dôležité vidieť, kedy, je, kedy sú tie informácie poskytované. Niektoré členské štáty zaviedli povinnosť informovať príslušníkov tretich štátov počas inšpekcií. To si myslím, že môžeme považovať za už neskore, príliš neskore, ale v prípade niektorých e, ľudí je to vlastne prvý kontakt s orgánmi daného členského štátu, takže v tomto prípade sú informovaní o svojich právach, napríklad Slovensko a Francúzsko sú príkladom takéto krajiny. Pokiaľ ide o lobby, ktoré by za týmto všetkým portály, teda e, zamestnanie e, príslušníkov tretich krajín, tak to sme v tej štúdii neriešili, nemám k tomu ani žiadne informácie. Dúfam, že všetky otázky som e, týmto obsiahol, ak nie, tak prosím, opravte ma. Ďakujem veľmi pekne, pán Tangerman, ďakujem za vašu prezentáciu, ďakujem aj členom, ktorí sa spýtali otázky. Ďakujem za toto veľmi užitočné, za túto užitočnú diskusiu, ktorá určite bola veľmi praktická. Rozprávali sme sa o veľmi konkrétnych veciach. Ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným a teraz... Teraz, kolegovia, máme ešte jeden bod na programe pred eh, tým úplne posledným a to je bod číslo 13 a to je to sú nové informácie od spravodajcu spravodajkyni od spravodajkyni nepokiaľ ide o Eurodac ale nevidím tú pani kolegyňu Takže kto mi môže poskytnúť aktuálne informácie? Pýta sa pán predseda. Dobre, tak No a nikto nemá záujem? Ach, pani Makovej, ako mi bolo povedané, príde asi behom dvoch minút. Takže toto úžasné množstvo času môžete využiť na užitočné akcie. Môžete si zorganizovať party alebo si hodiť šlofika. Takže o dve minúty. Pokračujeme ďalším bodom programu. Môžem vás naozaj informovať, že o dve minúty príde pani Makovej a potom vám poskytne aktualizáciu informácií o Eurodaku. Tak potom bude nasledovať ďalší bod programu, to je hlasovanie. Takže dúfam, že sa nám čo najskôr podarí tieto dva body prejednať. Ďakujem vám za trpezlivosť. Takže teraz čakáme tie dve minúty.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 au Conseil et à la Commission. Non, non, non, je ne prends pas. Where are we? 17. So, colleagues, um, we're going to resume on point 13. I see that the rapporteur has. Pokračujeme bodom 13, kolegyne, kolegovia. Uh, som si vedomý času, pretože 7 na 45 budeme hlasovať a verím, že viacerí prídu poslanci a poslankyne práve kvôli tomu. Čaká nás najprv ešte krátka prezentácia, správa od pani spravodajkyne o Eurodaku. Ide o, o znovu predkladané e, nariadenie a spravodajkyňa aj pani Makovej povie nám o tom, ako prebieha trialóg toto je súčasť prebiehajúceho balíka, reformného balíka, ako vieme, o Eurodaku. Myslím, že prebehli už doteraz tri trialógy, myslím, vrátane toho, čo teraz spomíname. Počas estonského predsedníctva, teda tretí prebehol, pokiaľ viem. Ale čakajú nás ešte ďalšie pokiaľ viem, do konca estonského predsedníctva. Ale pani Makovej nám povie viac. Naozaj to bude krátka prezentácia, pretože o 17.45 nás čaká hlasovanie. Takže pani Makovej poprosím o krátku aktualizáciu. Koľko minút mám? 5 minút, prosím. Dobre, ďakujem. Takže, ako ste povedali, eh, prebehli tri politické trialógy. Jeden bol plánovaný vlastne aj na zajtra, ale žiaľ, odkladá sa na budúci týždeň. A teraz sme sa zatiaľ predbežne dohodli na viacerých dôležitých témach. Chcela by som z nich spomenúť napríklad možnosť toho, že členské štáty, respektíve ich príslušné orgány, respektíve aj Europol, môžu hľadať, žiadať dôležité dáta, biometrické a iné a ide o to, aby Europol dokázal efektívnejšie aj z časového hľadiska fungovať a ďalej prístup zo strany Europolu ku údajom v e- Eurodaku, pretože zatiaľ to predpisy neumožňovali ďalej využívať tie zadržania pri, e, za účelom e, stotožnenia osoby, ktorá pochádza z tretej krajiny. A ďalej aspektov rešpektovania základných práv. Ďalej hovoríme o právach maloletých. To je tiež dôležitý bod, ktorý aj parlament pokladá za významný. Okrem toho chcem poukázať na, na to, ako riešiť prípad, keď E, sa majú e, odobrať biometrické údaje od os- ohľadne osoby. A sme už blízko k dosiahnutiu dohody, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl. A tam je názor e, parlamentu iný, 5 rokov oproti názoru komisie 10 rokov. Tam sa snažíme dosiahnuť nejaký kompromis ohľadne e, tejto lehoty. Takže ešte stále čakáme na vyjadrenie rady, respektíve predsedníctva o tom, aké je stanovisko rady k týmto veciam. A myslím, že rokovania prebiehajú správnym, alebo uberajú sa správnym smerom. A estonské predsedníctvo preukazuje dobrú voľu pre spoluprácu. A chcela by som uzavrieť celú túto záležitosť úspešne ju teda ukončiť ešte počas estonského predsedníctva. Ale ešte nás čakajú tie dva trialógy, ktoré sú naplánované na december. Takže toľko v krátkosti z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Makovej. Chcem si len preveriť, či niekto z tieňových predstaviteľov sa tiež nechce vyjadriť. Silvi? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, Klod. Nemáme veľa času a v skutku naša pani spravodajkyňa hovorila o tom, že v tej ktorej otázke sme zaznamenali pokrok aj v spolupráci s estonským predsedníctvom s komisiou táto spolupráca bola veľmi konštruktívna, to je pravda, no a predsa len je tu jeden bod, ako to podčiarkola práve pani kolegyňa. Tu sme sa dopracovali k zhode v tom, že Europol v budúcnosti by mal mať možnosť robiť porovnávanie nie cez holandskú, cez tú obchádzku, to by sme mu mali umožniť, No ale v tých ostatných otázkach je ešte potrebná diskusia. Nie som si celkom istá, či sa to podarí do konca estonského predsedníctva, že to uzatvoríme. Napríklad otázka zníženia minimálneho veku pri odberaní otlačkov prstov. Tam sme jasne povedali, že tam potrebujeme ochranu. Potom pre maloletých to znamená tiež, že sa môžeme brániť um, odňaťu slobodnej slobody maloletým, ako aj núteným, núteným odberom oplačkov prstov. Takže tomu sa budeme musieť ešte venovať. A podľa mňa, úprimne povedané, tá situácia nie je taká, že by sme boli tesne pred uzatvorením dohody. No a to je otázka aj doby uchovávania a My ako výbor sme jasne povedali 5 rokov, keď ide o žiadateľov o azyl. To je veľmi dôležité rozhodnutie tohto výboru a rada a komisia trvá na desiatich rokoch. Medzi iným e, odkazujú na Dublin, čo považujem ja za zaujímavé, pretože momentálne sa nachádzame v procese zmeny dublinského nariadenia. Takže toto je tiež záležitosť, kde ešte bude potrebná ďalšia diskusia. No a inak. No a inak s napätím očakávam ďalšie a nasledujúce trialógy. Ďakujem veľmi pekne, Silvi. A ďakujem pani Makovej za jej správu taktiež. Určite vidíme, že ešte nejak ostáva práca, ktorú treba vykonať a nakoniec ešte máme pred sebou nejaké trialógy, takže je to jasné. Ešte raz ďakujem a vieme, že sú pred nami ešte výzvy, ktoré treba riešiť, ale ďakujeme, že ste nám to vysvetlili a že máme ešte nejaký čas na to, aby sa to riešilo. A teraz nás čaká hlasovanie asi o 4 minúty, takže ešte raz vám ďakujem a vieme, že ešte pred nami sú výzvy a ďakujeme aj pani Makovej za to, že na to poukázala. Takže, teraz, kolegyne a kolegovia, o 4 minúty nás čaká hlasovanie. Dúfam, že máte všetci pripravené svoje hlasovacie karty. Uh, Vážené kolegyne, kolegovia, ste pripravení hlasovať? Chcem len povedať, že toto je hlasovanie dosť krátke, ale dosť komplikované. Nebudú tam kompromisy, takže nebude to jednoduché hlasovanie. Prosím, dávajte pozor. Troška ne, niektoré veci budú aj nepredvídané, takže nebudem postupovať rýchlo, aby sme to všetko zvládli kvalitne. Takže, takže začíname. A máme tu ústny pozmeňujúci návrh, ale o čom vlastne je hlasovanie? Je to príprava stanoviska Európskeho parlamentu k viacročnému finančnému rámcu MFF po roku 2020. Spravodajcom je pani Monika Makovej. E, želáte si niečo povedať, pani spravodajkyňa? či začneme hlasovanie. Áno, ďakujem. Len e, chcem poukázať na to, že existoval ozaj e, zmysel pre dobrú spoluprácu a to je na prospekt všetkých, aj mojich kolegov a kolegyň. A dúfam, že sa nám teda podarilo dospieť ku e, stanovisku k dobre vyváženému, teda vyrovnanému rozpočtu po roku 2020. Začnem pozmeňujúcim návrhom troška eh, niekde sa vyskytuje uprostred toho hlasovania, ale eh, presunieme ho na začiatok. Je to taká nepredvídaná situácia a je to zo strany EPP, takže poprosím pani Mecola, eh, predneste tento ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem, Klod. Ide len o to, aby sme objasnili, čo máme na mysli, keď hovoríme o uplatnení článku 7 a oplierame sa o znenie zmluvy. Citujem, vyžívame komisiu, aby sa, alebo vyzýva sa komisia, aby sa uplatnil článok 7 v prípade jasného rizika vážneho poručenia zo strany členského štátu, teda porušenia princípov právneho štátu a potom komisia v tomto zmysle e, uplatní svoje právomoci. Konec citátu. Takže sú nejaké výhrady Vidím, že nie sú, takže je to jasné. Ďakujem. A ešte faktická poznámka? Aha, prepáčte, nemám so sebou hlasovaciu kartu. Budem hlasovať e, rukou. Môžem? Dobre. Takže poprosím, hlas, ozna, e, označte rukou, kedy ste za a kedy ste proti, hej? Aby e, proste to naši pracovníci v sekretariáte mohli zaznamenať. Takže Dôležité je mať teraz tú kartu a používať ju. Takže pristúpime k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 1, otváram hlasovanie. Časť 1. Hej. Ešte niekto iný má problém s kartou? Neponáhlame sa. Ešte stále hlasujeme. Ešte nie je ukončené toto hlasovanie k tomuto bodu. Dobre, končím hlasovanie k tomuto bodu. Ja, teraz druhý, teda časť 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý taktiež. Pozmeňujúci návrh 4, časť 2, otváram hlasovanie. Štvorka, časť 2. Poprosím, dávajme pozor. Ešte stále hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Áno, dosť veľkou väčšinou. Dobre, spomalím tempo. Prosím, aby ste sa na mňa nehlievali. Je to v poriadku? Môžeme pokračovať. Je všetko v poriadku? EPP. Dobre, tak ideme ďalej. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Je všetko v poriadku aj so socialistami? Dobre. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 4, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 8, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 8, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh číslo 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 11, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 11, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 12. Otváram hlasovanie. Už otváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 11, časť 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 14, časť 1. Otváram hlasovanie. Časť 1, hej. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh číslo 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 16, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 16, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 17. Otváram hlasovanie. Odpravujem sa. 17. okrem poslednej vety. Hej. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 17. Samotná posledná veta. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh číslo 18. Kto je za? Teda otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh číslo 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh 23. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 24, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 24, druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 26. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 32. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 33. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 34. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 37. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 39. Otváram hlasovanie. Pardon, opravuje sa predseda. Po 38. ideme na 41. Čiže návrh 41. Otváram hlasovanie. 41. Hlasujeme. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Štyridsať 45. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Pardon, opravuje sa predseda. Je to zamietnuté. Ďalej, 46. otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 47 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 48. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh 53. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o celom texte upravenom. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený za 40 7 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem kolegyne a kolegyne, tým, kolegovia a kolegyne, tým sme dospeli k záveru hlasovania aj k záveru dnešného zasadnutia našej, nášho výboru. Dovidenia.